Bene, signori, per favore, se volete... Dámy a páni, prosím, zaujmite svoje miesta, aby sme začali. Naše stretnutie medzi nami sú naši ctení hostia. Máme tu čest eh, privítať osobnosti a expertov, ktorí k nám dnes prišli na toto verejné vypočutie, ktoré organizujeme spolu s priateľom a kolegom Antóniom Pancierim. Ide o tému konsolidovanie vzťahov s krajinami e, susedstva EÚ, teda budeme sa zaoberať posilneným statusom Maroka. Máme e, tu e, pána Eneko Landabura, ktorý aj v septembri sa s nami stretol. E, prebral dôležitú úlohu vedúceho delegácie Európskej únie v Marockom kráľovstve. Ja by som eh, to chcel eh, zdôrazniť. Európska únia a nie Európske spoločenstvo po tom, čo vstúpilo, eh, vstúpila do platnosti Lisabonská zmluva. Takže sú tu zmeny aj v tejto oblasti. Potom tu máme Jusefa jeho vedúceho úradu Ministerstva zahraničných vecí Marockého kráľovstva ktorý e, rokoval a sleduje e, otázky týkajúce sa posilneného e, statusu Maroka. A potom je našim hostom pán Ivan Martin, riaditeľ pre výskum Inštitútu medzinárodných štúdií v Komplutence a zaoberá sa otázkami EÚ a Maroka. A pripravil si pre nás príslušnú Um, prezentáciu na túto tému. Chcel by som potom ešte uh, spomenúť ciele dnešného vypočutia. Uh, pozorujeme už určitý uh, čas, tendenciu, pokiaľ ide o krajiny susedstva, že pozitívne reagujú na privilegované vzťahy s Európskou úniou. Tieto jednotlivé iniciatívy približovania Eh, majú vždy osobitný charakter. Určite sú veľmi zaujímavé pre partnerské krajiny EÚ, ale nielen pre ne. Ide o eh, skutočné laboratórium, kde EÚ eh, konečne experimentuje s novými vzťahmi, okrem tých typov vzťahov, ktoré už poznáme, pokiaľ ide o teda susedstvo a začlenovanie sa do EÚ rozširovanie sa. Takže Maroko je prvou krajinou, ktorá e, dostala e, tento e, status pred rokom, posilnený status. Izrael teda nasledoval aj keď teda v tomto prípade sa proces prerušil z dôvodu konfliktu v Gaze a Eh, tých nezrovnalostí, ktoré nasledovali a potom Egypt, Jordánsko a Tunisko sformulovali svoje eh, žiadosti o posilnený status a Často sa spomína e, teda termín posilnené partnerstvo. A preto bolo vhodné e, zorganizovať e, stretnutie na tému tohto zaujímavého vývoju a budú sa teraz vyjadrovať na túto tému naši ctení hostia. Budú hovoriť o implikáciách na jednotlivé politiky EÚ a takisto aj inštitúcie Eh, chcel by som povedať, ako eh, teda je zapojený Európsky parlament do vzťahov s našimi susedmi. Doteraz neexistovala nejaká forma konzultácií zo strany eh, komisie a rady. Vybrali sme si Maroko, pretože sa nám zdá byť najdôležitejšie, pokiaľ teda ide o tie jednotlivé smerovania a výsledky. Takže e, začnem vámi, pán Landaburu. A chcel by som vás poprosiť, e, vážení rečníci, aby ste obmedzili váš rečnícky čas na 10 minút, aby sme mali pre diskusiu dostatok času. Ďakujem. Nech sa páči, máte slovo. Eh, pán predseda, ďakujem pekne. Vážení poslanci, dnes je veľmi dôležitý deň pre e, zahraničné vzťahy a externú politiku Európskej únie, pretože teraz vstúpila do platnosti Lisabonská zmluva a to ovplyvňuje našu vonkajšiu politiku. delegácie, ktoré až do včerajška platil, patrili do Európskeho spoločenstva, sú dnes e, delegácie Európskej únie ktorých právomoci sa rozšírili o druhý pilier vonkajšej a bezpečnostnej politiky. Taktiež e, e, je tu zastúpenie Európskej únie vo všetkých krajín, kde je prítomná, takže v budúcnosti sa zbavíme 6-mesačného zastupovania a predsedania Európskej únie, čo mm, nebolo dobré pre kontinuitu, ktoré potrebujeme vo vonkajšom zastúpení. Bol som v Maroku dva mesiace a v tom veľmi krátkom čase, ktorý som mal k dispozícii, sa pokúsim opísať e, ten zvláštny posilnený štatút. Prvá vec, ktorú musím povedať veľmi jasné, že je, že dohoda medzi Európskou úniou a Marokom o posilnenom štatúte je spojená s ekonomickým a politickým pokrokom danej krajiny. Čo môžete vidieť aj vy. A to znamená, že zmluva o pridružení sa uplatňovala za veľmi dobrých podmienok. Čo to znamená? Demokratická a politická situácia v krajine sa zlepšila za posledných 10 rokov a po druhé určité hospodárske reformy prebehli s cieľom modernizovať krajinu a približiť ju k Európe. Takže prvá téma, keď hovoríme o posilnenom štatúte, je že Európska únia musí uznať e, tento silný trend Maroka približiť sa k nám v politickom, demokratickom a ekonomickom živote. Po druhé, posilnený štatút by nebol možný ak by tu nebol jasný záväzok zo strany Maroka, že sa priblíži k Európskej únii. Marocké kráľovstvo si samé stanovilo diplomatickú stratégiu. Preto, aby dosiahlo takýto štatút. Takže Maroko je sused, ktorý sa s konečnou platnosťou definitívne rozhodol, že sa priblíži k Európe, čiže zaviazal sa, že bude sa reformovať tak, aby splnil normy, princípy a hodnoty, ktoré rešpektujeme my v Európe. A tento jasný záväzok mm, je všade prítomný, čo znamená, že krajina sa modernizuje, a tiež to, že je tu politika vonkajšej, stratégia vonkajšej politiky. Ešte o tom povieme niečo viac a podrobnejšie, ale uznanie dosiahnutého pokroku, uznanie marockých záväzkov, toto všetko nás vedie, viedlo k, v oktobri 2008 k podpisu špecifickej cestovnej mapy smerujúcej k, k konečným cieľom na táto cestovná mapa, ktorá je plne v súlade so susedskou politikou alebo politikou susedstva, je nástrojom, ktorým sa priblížime k týmto cieľom. Čo presne táto cestovná mapa hovorí? Tak v prvom rade hovorí to, že že tu bude, budú lepšie politické riadené vzťahy a v marci e, bude v Grenade prvý summit medzi Európskou úniou a Marokom. No a okrem toho sa hovorí o zlepšení politického dialogu medzi Európskou úniou a Marokom. aby sme nehovorili iba o bilaterálnych otázkach, ale prostredníctvom tohto dialogu chceme riešiť aj regionálne alebo svetové témy, kde Európska únia a Maroko by mali stať bok po boku, napríklad globalizácia, dôsledky hospodárskej krízy, ekologickej krízy a iné témy. Ďalšia vec, ktorá sa týka tiež posilneného štatútu a je v cestovnej mape, je to, že sú tu hodnoty, ktoré by sa mali zmeniť na pravidlá a normy, vďaka ktorým by sme pracovali rýchlejšie. Jedna z týchto vecí je záväzok Maroka Eh, ísť do Rady Európy a rešpektovať túto politiku Rady Európy. Eh, eh, Rada Európa urobila značnú prácu v mnohých oblastiach, ktoré sú dnes súčasťou únie a máme jasný záväzok Marockého kráľovstva presadiť tieto veci aj v politickej práci. Týka sa to ľudských práv. Zásadný bod posilneného štatútu, ktorý je dôležitý, je, sú sociálne a ekonomické pravidlá. Musíme teda stanoviť harmonogram tak, aby v budúcnosti Maroko eh, bolo súčasťou jednotného trhu. Toto je zásadná výzva. Je to v podstate to, na čom sme pracovali s krajinami, s ktorými eh, rokujeme o eh, zmluve o predlžení, bať Teraz e, sa to robí v perspektíve vstupu. Maroko teda sa rozhodlo ísť týmto smerom. Vie, že prístup e, nie je konečným cieľom, ale modernizácia krajiny e, je zameraná na to, aby sa krajina približila ku aki komunitér. Takže takto by som to mohol vysvetliť. Čiže podpis pred rokom, kde sa nachádzame. Politický dialog pokročil značne. Taktiež e, sa to týka OSN. Je tu značná spolupráca v oblasti e, Rady pre ľudské práva. Dosiahol sa pokrok aj v približovaní sa k Rade Európy pokiaľ ide o obchodné rokovania, tam ten pokrok nebol až taký značný, hoci v poľnohospodárskej oblasti sme blízko dohode, ale ešte stále je to veľký priestor, ktorý je prázdny v oblasti služieb, pokiaľ ide o nariadenia, ktoré sa majú priblížiť našim normám, tak ešte stále tu nemáme jasný záväzok Maroka s perspektívou mm, konečného zbližovania sa. Máme tu dokumenty, ktoré sú hĺbkovou a podrobnou analýzou toho, čo sa dosiahlo. Možno, že kolegovia si to nemali čas prečítať. Čo sa teda dosiahlo uh, s cieľom tejto konvergencie? Aké sú hlavné výzvy? A toto je aj môj záver, pán predseda. Hlavné výzvy do budúcnosti sú predovšetkým hospodárske a obchodné rokovania, ktoré potrebujeme ukončiť a na tomto základe by sme zahájili to, čo je v tej dohode o posilnenom štatúte a mali by sme ambicioznejšie rokovania, ktoré by nasledovali a to by nám to by umožnilo podnikom, aby sa e, zblížili, aby Maroko bolo skutočne integrované do jednotného trhu Eh, uvidíme, čo sa udeje v nasledovných mesiacoch, ale to je hlavná úloha eh, eh, realizácia tohto posilneného štatútu je niečo, čo závisí od ukončenia a dokončenia tých zostávajúcich úloh. Ďalej, čo je E, vlastne jadrom tohto posilneného štatútu je um, regulatívna aproximácia. V nasledujúcich mesiacov naši marockí priatelia budú musieť definovať, e, pokiaľ chcú, aby sa priblížili v tej regulačnej aproximácii, kde začať, či to finančné služby, hospodárska súťaž a podobne. A potom spoločne musíme vypracovať harmonogram, kde budeme mať ciele, jednotlivé sektore, kedy sa veci majú urobiť, pretože keď budeme mať tento harmonogram, tak budeme mať e, niečo merateľné, pokiaľ ide o to, či dosahujeme pokrok alebo stagnujeme v celom procese. Takto budeme vedieť objektívne hodnotiť e, naše úsilie. Čiže toto je práca, ktorá nás čaká v nasledujúcich mesiacoch. Myslíme si, že je to možné dosiahnuť. Bude to znamenať intenzívnu prácu. Jednak z marockej e, strany zo strany marockých orgánov, ale ja môžem povedať, že počas mojich dvoch mesiacov v Maroku som prišiel na to, že je to skutočný záväzok, skutočné odhodlanie marockých orgánov vdýchnuť život e, tomuto štatútu, tomuto posilnenému štatútu. E, je to veľmi e, komplexné, ale ak sa dosiahne naplnenie tohto štatútu, tak to bude skutočná pridaná hodnota k tejto zmluve o pridružení. Nie je tu zvla- nejaký zvláštny právny štandard, je tu ale politické odhodlanie Maroka, e, ktoré sa premenilo na špecifické záväzky a tým pádom e, obe strany majú lepší dialog, lepšiu kapacitu pre rozvoj a sú to spojenci, ktorí môžu celiť, čeliť zásadným politickým výzvam, ktorým všetci čeliť musíme, zvlášť e, pokiaľ ide o tú tragickú situáciu na Strednom východe. Takže sme na začiatku celého procesu keď marocká vláda a my e, budeme spolupracovať dobre, tak e, podľa mňa naša politika susedstva bude stabilná, bezpečná a povedie k hospodárskému pokroku. Ďakujem. Ďakujem pekne, pán Landaburu. Teraz by som odstal slovo pánovi Jusefovi Amranimu, vedúcemu úradu ministerstva zahraničných vecí Marovského kráľovstva. Ďakujem pekne, pán predseda. V prvom rade... No, presidente, por haberme invitado... V prvom rade by som vám chcel poďakovať za to, že ste ma e, pozvali e, na toto verejné vypočutie v Európskom parlamente. Moja krajina e, parlamentu prikladá veľkú dôležitosť a veľkú pozornosť a to, čo spomenul pán veľvyslanec, vzťahy medzi EÚ a mojou krajinou sú pre nás obzvlášť dôležité, majú strategický význam. Maroko sa vždy zasadzovalo za to, teda od začiatku e, procesu európskej integrácie sa zasadzovalo teda za prehlbenie vzťahov z EÚ. Ako ste povedali už aj vy, pán predseda, Európska únia Maroko vnímala vždy ako privilegovaného partnera v eurostredomorskej oblasti. A naša dnešná prítomnosť tu e, nás môže naplňať e, spokojnosťou e, európsku, ako aj marockú stranu pretože je to priorita našej vlády, je to strategická priorita našej vlády, ale zároveň Eh, je to príležitosť, eh, aby sme eh, si naozaj vytvorili príkladné vzťahy medzi sebou. Viete, že od 13. oktobra 2008 Maroko vstúpilo do novej fázy asociácie s EÚ. A to preto, že sa prijal spoločný dokument, spoločná cestovná mapa, kde sa venujeme rozličným cieľom našich e, vzťahov rozličným oblastiam e, a to vo všetkých e, ich dimenziách. V priebehu tých desiatich minút, čo nebude jednoduché, ktoré mám k dispozícii, budem sa snažiť popísať niektoré tie momenty tohto procesu, ktoré umožnili takéto posilnené partnerstvo. A chcem potom aj povedať, to, čo je cieľom takéhoto posilneného partnerstva, aké sú naše želania. A potom chcem spomenúť ešte aj perspektívy e, týkajúce sa budúcnosti. Marocké kráľovstvo sa vždy zasadzovalo za prehlbovanie vzťahov z EÚ a to v súlade s duchom e, rímskej zmluvy. A to e, sa jasne pretavilo do obchodnej dohody z roku 1969, eh, ktorú sme vtedy uzavreli eh, s Európskym spoločenstvom, ale uzavreli sme aj globálnu eh, zmluvu o dohodu o kooperácii neskôr, teda 10 rokov po barcelonskej konferencii, viac než 9 rokov po vstupe asociačnej dohody s Marokom do platnosti a viac než 5 rokov po začatí uplatňovania akčného plánu e, pre susedstvo bolo e, viac menej prirodzené a normálne, že naše vzťahy sa budú rozvíjať ďalej a že si e, stanovia konkrétnejší, cieľavedomejší rámec, teda ambicioznejší rámec. A že pôjde teda o väčšie otvorenie sa, než ako je to spomenuté v asociačnej dohode. Ako už povedal pán Landaburu, ehm, ide teda o stranu Maroka, ale aj EÚ. Maroko vždy totiž manifestovalo svoju vôľu stať sa súčasťou ehm, ambiciozného ehm, procesu, čo vyvstáva zo strategickej pozície Maroka, je vlastne vzdialen len 40 kilometrov od Európy. A potom sú ešte iné dôvody, e, ktoré e, hovoria teda o veľkej blízkosti Maroka EÚ. Ide napríklad o investície e, Maroka v EÚ. A podľa masrickej zmluvy môžeme aj konštatovať, že naozaj je to silné hospodárstvo s dobrými reformami a nízkym deficitom. A chcel by som e, tiež ešte raz spomenúť jednu vec. Európska e, susedská politika z roku 2003 a fakt, že Maroko bolo jednou z prvých krajín, e, u ktorej sa táto politika podporovala a skutočnosť, že sme sa stali Súčasťou toho prehlbeného partnerstva je znamením toho, že Maroko je pre Európsku úniu zaujímavé a z tohto dôvodu aj Maroko presadzovalo e, tie potrebné reformy. Takže čo e, konkrétne sa udialo? Konkrétne sme e, si stanovili naše ambície, strategický cieľ. Samozrejme, potrebujeme Európu a chceme sa k nej priblížiť. A od Európy sme už toho dostali veľa, veľa podpory aj v súvislosti e, s strategickými plánmi, ktoré sme vypracovali a dostali sme aj e, podporu e, pre naše modernizačné procesy. Nechcem tu teraz zachádzať príliš do detajlov, pokiaľ ide o tieto reformy, ale chcem povedať jednu vec. Pre Maroko ešte predtým, než e, začali vyjednávania, vždy Eh, sme pripravení, eh, by som chcel povedať, eh, diskutovať so všetkými politickými hnutiami v Maroku, so všetkými mimovládnymi organizáciami. A to v záujme, aby sme integrovaným spôsobom spoločne postupovali a získali tak podporu inštitúcií, ako aj mimovládnych organizácií. Chceme tiež podporovať takúto istú dynamiku v spolupráci s našimi európskymi partnermi. A to sa tiež odrazilo v dohode, ktorú sme e, podpísali v roku 2008. Tento e, politický štatút e, sa zaoberá ekonomickou, politickou, ako aj sociálnou dimenziou. A prečo potrebujeme také, takýto prehlbený um, um, štatút je to preto, že Maroko dosiahlo lepšiu dynamiku vo svojej spolupráci s EÚ a preto potrebujeme konkrétnejší a rozsiahlejší rámec pre našu spoluprácu. Máme už veľa zaujímavých skúseností s Európskou úniou. Zúčastnili sme sa mnohých spoločných akcií, podpísali sme tiež spoločné dohody ako Open Sky alebo Galileo. A je jasné, že toto všetko vedie k tomu, že e, treba prehlbiť tento rámec a nájsť e, pre našu spoluprácu e, nové dimenzie. E, Takže čo sme dosiahli na politickej úrovni, je toho myslím veľa. V prvom rade sme vytvorili silný politický rámec. Máme tu výbor COPS, ktorý vykonáva veľmi zaujímavú činnosť a v jeho rámci dochádza k výmene e, dôležitých názorov v súvislosti s politikou Magrebu, s hrozbami, ktorým čelíme ale zároveň v rámci tohto výboru prebieha dôležitý dialog, v rámci ktorého vyjadrujeme svoj názor a môžeme sa učiť jeden od druhého, čo je dôležité pre nás aj pre európskych partnerov. Tiež sme sa zúčastnili eh, rozhovorov so švedským predsedníctvom Takisto rokujeme s partnermi z OSN a v rámci OSA samozrejme vždy postupujeme spoločne s EÚ. Takisto sme začali rokovať e, aj o ľudských právach e, na poli Rady pre ľudské práva. Ale samozrejme, že existuje aj veľa ďalších projektov, ktoré majú za cieľ posilniť tento politický dialog. Naše vzťahy s Radou Európy sú tiež e, stále lepšie, ale tu nebudem zachádzať do detajlov. Pokiaľ ide o hospodárstvo a ekonomiku, Predtým, než začnem hovoriť o tejto téme, chcel by som e, spomenúť niečo o našom parlamente. Na tejto úrovni by som chcel zdôrazniť e, dôležitý zásadný záujem Maroka pokiaľ ide o posilnenie medziparlamentného dialogu. ešte pár minút, chceme vyzvať našich uh, kolegov, um, aby sa vytvoril dialog medzi marockým uh, parlamentom a európskym parlamentom. Napríklad sme zorganizovali spoločnú e, schôdzku e, stretnutie marockých poslancov so všetkými veľvyslancami štátov EÚ. A v rámci tohto stretnutia sa hovorilo o tomto e, posilnenom partnerstve a hovorili sme samozrejme o našej novej dimenzii spolupráce. Ja si myslím, že na tejto úrovni je najdôležitejšie zjednotenie eh, hospodárskych pravidel, hospodárska konvergencia. To je naozaj našou prioritou. Chceme sa viac priblížiť eh, k európskemu trhu a preto sme aj pripravení vykonať všetky potrebné reformy na to, aby sme mohli ďalej pokračovať v rokovaniach. Pokiaľ ide o nové e, dohody o voľnom obchode a možnosti poskytovania služieb na takomto princípe. Strategický záujem tejto novej dohody e, by mal e, byť teda väčšia integrácia Maroka na európsky trh a vychádzajúc z tohoto rozšíreného statusu, ktorý počíta so spoluprácou všetkých aktérov, musíme zvýšiť povedomie všetkých aktérov v ekonomickej oblasti, čo znamená všetci podnikatelia, všetci, ktorí e, sú aktívni v hospodárskom kontexte, Ak by som teraz mal e, o tejto hospodárskej dimenzii e, posilneného e, postavenia pokračovať, tak by som chcel zdôrazniť naše pokroky v oblasti duševného vlastníctva, posilnenie právneho rámca, ktorý zvyšuje ochranu spotrebiteľov, a pokiaľ ide o tú ľudskú úroveň, pokiaľ ide o približovanie systémov finančných, ale aj výskumných. Maroko a Európska únia už vyjadrili svoj záujem o prehlbenie spolupráce, pretože vzdelávanie ľudí je tiež prioritou mojej vlády, ale aj tohto nového rámca našej spolupráce. Mám veľmi málo času, Takže už len dve posledné témy, ak dovolíte. A ešte by som aj rád prehovoril o našej marockej perspektíve. Pokiaľ ide o finančnú dimenziu tejto spolupráce, Maroko chce prehlbovať ekonomickú spoluprácu s EÚ vyjadruje svoj záujem o e, aplikovanie rozšíreného statusu, tak aby táto spolupráca sa ešte predlžila, prehlbila. Tento e, e, posilnenia, tu ide nielen o posilňovanie, ale teda aj o približovanie Maroka k EÚ. Do roku 2013 Maroko My vieme, že je pre nás dôležité, aby všetky dohody sa aplikovali do roku 2013, tak ako sme o nich hovorili. To znamená, že naozaj chceme naliehať na Európsku úniu, aby nás podporila v našich ambíciách. Predstavujeme si Eh, respektíve eh, sme pripravili mnoho nástrojov, ktoré môžu podporiť náš sociálny pokrok. Máme presne stanovené ciele, vieme presne, čo chceme, čo potrebujeme a radi by sme eh, dospeli k tomuto pokroku v rámci našej spoločnej spolupráce. Ako už povedal pán Landaburu, našimi partnermi v EU spolupracujeme na vytvorení nového nástroja, ktorý by ešte zvýšil cieľa vedomosť a ambície tohto nového rámca našej spolupráce. To znamená, že máme základ, vytvorili sme základ, ktorý je čoraz ambicioznejší a v budúcnosti môže viesť k prijatiu tohto nového nástroja európskej politiky susedstva. Takže čo očakávame? Maroko svojou činnosťou chce zvýšiť úroveň podpory spolupráce a asociácie s Európskou úniou. Takisto počítame s podporou španielského predsedníctva pokiaľ ide o odsúhlasenie konkrétnych nástrojov. Počítame samozrejme s podporou našich medziparlamentných výborov, chceme posilniť náš dialog, ale ide aj o lepšie politické a sociálne uvedomenie na rôznych úrovniach a chceme tiež podporovať prácu ad hoc pracovnej skupiny o rozšírenom e, štatúte a chceme spolupracovať s novými subjektami ako neziskové organizácie. Chceme spolupracovať s regionálnymi organizáciami a ďalšími. Samozrejme je veľa ďalších tém a oblastí, v ktorých chceme spolupracovať, napríklad voľný pohyb osôb a Ide o citlivé téma, témy samozrejme, ale dúfame, že aj v tejto oblasti budeme môcť pokročiť, ale teraz už vstúpila do platnosti nová Lisabonská zmluva a Maroko je pripravené využiť všetky možné nástroje, ktoré umožnia, aby naša spolupráca sa ešte prehlbila. Ďakujem pekne. Teraz máme pred sebou prejav e, riaditeľa pre výskum Inštitútu medzinárodných štúdií v Komplutense, e, pána Ivana Martina. Nech sa páči, máte slovo. E, ďakujem, pán predseda. Ďakujem vám všetkým a ďakujem tiež za to, že ste ma sem pozvali, aby som vám porozprával o posilnenom štatúte Rád by som porozprával najmä o tom, čo z tohto posilneného štatútu vyplýva pre Európsku úniu. Zameriam sa na tri hlavné témy. Budem hovoriť o procese diferenciácie, ktorý už bol spomenutý. Budem tiež hovoriť o pridaných hodnotách tohto posilneného štatútu a budem tiež e, hovoriť e, o koherentnosti tohto štatútu a jeho e, vzťahu k európskej politike susedstva. Na úvod by som povedal, že som nezávislým pozorovateľom a mojím jediným záväzkom je záväzok voči jednotnému priestoru bezpečnosti. To je perspektíva, z ktorej ja posudzujem túto tému. E, budem klásť dôraz, teda aj preto, že som Európan, na posilnený štatút, o ktorom sme už hovorili. Ale budem tiež hovoriť o našich záväzkoch o záväzkoch nás, Európskej únie, pretože si myslím, že je to práve v tomto kontexte veľmi dôležité. Posilnený štatút e, má byť vyjadrením základných princípov diferenciácie princípov, ktoré sú jasne stanovené v európskej susedskej politike, ako bola vytvorená v roku 2003. Jej cieľom je aplikácia benchmarkingu, respektíve komparatívnych štúdií. To je zaujímavé. V nedávnej ankete, ktorá určite bude v najbližšej budúcnosti zverejnená, sa analizuje eh, hodnotenie odborníkov, teda ako odborníci hodnotia princíp diferenciácie. 70 respondentov, odborníkov súhlasí s tým, že diferenciácia je eh, veľmi dôležitým a zásadným princípom. Nemôžeme však byť diferencovaní bez toho, že by sme vedeli, aké kritéria máme používať. Pretože Maroko má teraz svoje stanovené priority, 89 hlavných eh, tém a tiež množstvo projektov, ktoré eh, hodlá zrealizovať. Je ťažké aplikovať koncepciu diferenciácie. Ak eh, by sme analyzovali e, tento e, analýz, túto analýzu pokroku, tak by sme zistili, že v Maroku došlo k veľkému pokroku, ale zistíme, že tam nejde o správy o pokroku len v tom zmysle, že by sa napísalo, čo sa udialo, čo sa urobilo, ale e, zistíte tiež, že sú to správy, ktoré nie sú koherentné, nemajú štruktúru a je veľmi obťažné ich porovnávať. Nesplňajú ani základné štandardy pre monitoring, zásady, ktoré sú uplatňované mm, v Európskej únii pre všetky politiky, vrátane politiky zamestnanosti. To sú výsledky mojej práce, v rámci ktorej som analyzoval viac než 30 správ o pokroku. Nástroje politiky susedstva nám neposkytujú žiadne štandardizované nástroje. V septembri 2008 Európska únia začala proces eh, zlepšovania vzťahov s Izraelom hneď ako Európska komisia zverejnila správu o tom, že sa na okupovaných územiach nedodržiavajú štandardy platné pre dodržiavanie ľudských práv. Neviem, či teda tu vidíte dôsledky analýzy eh, v reálnom politickom svete. Môžeme e, tieto dôsledky vidieť napríklad na tom upgradingu s Izraelom. Čo sa týka Maroka, vyzerá to, že sme sa dopracovali ku konsenzu, pokročili sme. Je však tiež pravdou, e, že len niekoľko týždňov po podpísaní posilneného štatútu Európska rada ministrov zahraničných vecí sa stretla, aby stanovila nové pravidlá spolupráce s ďalšími krajinami, ako napríklad Tunisko eh, či inými africkými krajinami. Takže vidíte, že eh, v tomto smere neexistuje žiadna koherentnosť. A aj to si myslím, že je prvok, ktorý by mal byť hodnotený. Po druhé, akú pridanú hodnotu má tento posilnený štatút? Musíme sa opäť zamyslieť nad kritériami. Sú to kritéria európskej politiky susedstva, pretože európska politika susedstva stanovuje kritéria pre spoluprácu so svojimi susedmi, nie len so susedmi e, zo stredozemnej oblasti, sú to kritériá, ktoré majú určiť, akým spôsobom e, v tej ktorej krajine došlo k pokroku. Hovorí sa o inštitúciách, o rôznych nástrojoch, ktoré je potrebné používať. Keď začneme analyzovať rozšírenie štatútu na základe informácií, ktorými disponujeme, musíme bez osporu povedať, že politická rozprava určite pokročila je podstatne lepšia. Pokročili sme aj v oblasti ľudských práv, aj v ochrane základných ľudských slobôd. V skutočnosti však e, samotný dokument, tento posilnený štatút, je skôr akýmsi strategickým plánom, je akousi mapou Musíme si však uvedomiť hlavné tri marocké priority v rámci spolupráce s Európskou úniou. Na základe ankety e, sú to tieto tri priority poľnohospodárstvo, finančná podpora, mobilita obyvateľov. Toto sú tri oblasti, v ktorých nebol zaznamenaný žiadny pokrok. Snažíme sa v týchto oblastiach už celé roky niečo urobiť, avšak k žiadnemu pokroku zatiaľ nedošlo, nič sa v tomto smere zatiaľ neudialo. Nehovorí sa ani o tom, aké nové dohody budú podpísané, aké dôsledky bude mať podpísanie nových dohôd Vôbec sa nehovorí o novom vízovom režime napríklad. E, chcel by som e, zopakovať, že ide v tomto smere o náš záväzok, o záväzok Európskej únie. Samozrejme musíme mobilizovať finančné nástroje a finančné prostriedky v súvislosti s posilneným štatútom ale e, hovoríme, že do roku 2012 sa nesmie nič zmeniť e, kvôli našim rozpočtovým perspektívam. Takže štatút v dnešnej podobe vlastne nemá väčšiu cenu než cenu akejsi nálepky, ktorá nám však nedáva do rúk žiadne konkrétne nástroje. Chcem tiež zdôrazniť, že aplikácia posilneného štatútu v skutočnom e, živote e, v rámci e, stretnutí medzi Európskou úniou a Marokom bude, teda ešte potrvá, bude trvať 1,5 roka, kým sa uskutoční prvé eh, stretnutie 4. Eh, marca 2010. Ak by sme chceli porovnávať posilnený štatút s tým, eh, čo hovorí Európska komisia vo svojom oznámení z roku 2008, v súvislosti s Izraelom. Zistíme, že toto oznámenie je veľmi podobné nášmu posilnenému štatútu, čo sa týka štruktúry. Možno by mohol vzniknúť e, dojem, že tu máme dočinenia s novým ponímaním susedskej spolupráce ale ide tam najmä o integrovaný politický dialog. Ten sa neustále zdôrazňuje. Ďalej sa zdôrazňuje otváranie a prehlbovanie nových ekonomických oblastí. E, dokonca sa tiež hovorí o novom nástroji o možnosti podpísania novej dohody so susednými krajinami. Toto sa objavuje vo všetkých dohodách o posilnenej spolupráci so susednými štátmi. A teraz sa dostávame k tretiemu prvku, ktorým je eh, koherentnosť, súdržnosť. zvonku z perspektívy niekoho, kto sa nepodieľa na vytváraní týchto politík, E, možno tieto dokumenty dosť ťažko pochopí, pretože tu nie je koherentnosť medzi cieľmi a prostriedkami, ktorými chceme tieto ciele dosiahnuť. Prebiehajú napríklad e, rokovania s Tuniskom a všetko to prispieva k akémusi zmetku a tiež k latentnému nejasneniu spolupráce. Mm, pretože sme sa rozhodli, že novým štátom poskytneme viac ako 150 miliónov eur, ale už nikto nespomína tú nulu, teda žiadne finančné prostriedky, ktoré mm, neboli poskytnuté Maroku. Čo sa týka vízovej politiky a otvorenia prac, eh, trhu práce Európskej únie, ani eh, eh, zmienka sa o tomto nenachádza v posilnenom štatúte. Čo sa týka posilnenia inštitúcií na všetkých úrovniach, na centrálnej úrovni a na úrovni národných štátov, nič takéhoto v posilnenom štatúte sa nenachádza. ešte o minútku vás poprosím, pán predseda. Myslím si, že nadišla vhodná chvíľa na to, aby sme sa zamysleli, ako bude vyzerať naša spolupráca. Možno to nie je dôležité pre občanov, mm, pre odborníkov tiež je dôležité často pochopiť vôbec komplexnosť túto, e, tejto e, témy. E, avšak v marci budeme mať možnosť v roku 2010 v rámci stretnutia medzi Európskou úniou a Marokom e, sa dohodnúť na tom, ako bude prebiehať naša spolupráca, aký obsah jej e, chceme e, dať. Myslím si, že by sme našu perspektívu mali rozšíriť. Mali by sme hovoriť o pokrokoch v špecifických sektoroch a o dôsledkoch, ktorý, ktoré tento pokrok má na iné sektory. Takže akési globálne hodnotenie všetkých sektorov urobiť, kde sa istým spôsobom odzrkadľuje európska politika a na druhej strane posúdiť ten posilnený štatút. Myslím si, že by sme mali e, vytvoriť akési balíčky záväzkov, ktoré budú môcť byť aplikované rovnakým spôsobom na všetky štáty, ktoré sú súčasťou európskej politiky susedstva, napríklad Alžírsko či Líbia. a všetky inštitúcie, s ktorými by Európska únia eh, chcela eh, spolupracovať, podporovať spoluprácu. Takže toto by znamenalo posilnenú spoluprácu, čo by nám umožnilo um, dopracovať sa k novej štruktúre spolupráce. Napríklad Tunisko ktoré by s nami mohlo užšie spolupracovať v ekonomickej oblasti, ale nie je pripravené na posilnený dialog, najmä e, z titulu ľudských práv. Takže budeme spolupracovať najmä tam, kde je pripravenosť daná na oboch stranách. Takže z tohto dôvodu si musíme vytvoriť jasnú schému a štruktúru našej spolupráce. Chcel by som teraz eh, vyzvať prítomných teraz spomenúť, že sú tu zástupcovia Euromediterálnej eh, siete pre eh, ľudské práva, sú tu zástupcovia marockých mimovládnych organizácií a pri vstupe do miestnosti máte k dispozícii správu, ktorú táto sieť vypracovala, pokiaľ ide o ľudské práva v kontekste statusu Maroka, posunenom statusu Maroka k EÚ. A teraz už by sme zahájili rozpravy. Pán Eccles má slovo. Chairman, um, pán predseda, um, možno, že je to zatres, že začínam prvý, ale jedna alebo dve krátke otázky. Páčila sa mi prezentácia všetkých troch. Tri minúty ste povedali? A vypočul som si rozličné názory, ktoré boli vyjadrené Kladiem si otázku, či e, ľudia idú do týchto vecí preto, lebo to prináša nejaký politický alebo nejaký iný profit a mm, či niekto z troch predrečníkov by mohol povedať pár slov k tomu, či toto skutočne je len administratívna dohoda, alebo sú tam aj politické dopady. Pretože politické dopady by znamenali, že Maroko, ak to môžem tak povedať, sa snaží o vytvorenie vzťahu, ktorý je všetko iné, len nie členstvo v EÚ. Ak je to tak, tak potom to obnáša um, aj nové príležitosti alebo problémy. No a druhá otázka, e, znamená to nejakú schému pre ďalšie krajiny, ako napríklad Turecko, ktoré je kontroverzné, či sa stane alebo nestane členom EÚ. Ak nie, tak bola by toto e, možnosť, schodná cesta. A po tretie, Nikto sa nedotkol, alebo len veľmi okrajovo imigrácie. Je to problém? Vyplynulo to z diskusí a aké závery sa vyvodili? A štvrtá otázka, či márocká mena je napojená na euro a ak nie, čo aký to má vplyv na hospodárske dohody, ktoré boli vytvorené. A potom ešte e, poznámka na, za záver. Je to schéma budúcich aktivých, e, alebo z toho, ako pán Martin povedal, si nie je istý, že to tak je, alebo je to jedinečný vzťah, e, ktorý sa nedá opakovať v prípade iných krajín. Ďakujem. Grazie, Ďakujem, pán Atkins. Slovo má kolega Strasser. Ďakujem, pán predseda. Chcel by som srdečne zagratulovať všetkým tým, ktorí napomohli k posilnenému e, štatútu. E, to platí nad e, rámec krajín z oblasti Stredozemného mora. Je to v súlade s rámcom, ktorý si stanovila Európa. Európa chce e, tieto susedské krajiny e, dobrým spôsobom, dobrou formou zapojiť do posilneného e, štatútu, do posilnenej spolupráce. Ďakujeme aj predstaviteľom z Maroka za ich snaženie. Mám otázku, ktorá leží na srdci občanom Eh, Európy a síce ide o to, ako to eh, vyzerá s dohovorom o readmisii, ktorú, ktorý potrebujeme, aby sme zabezpečili, eh, aby sme zaistili bezpečnosť pre Európu. Ďakujem, pán Štraser. Kolegyňa Ojuland má slovo. Pán predseda, ja by som sa chcela pridať k tým kolegom, ktorí blahoželali k zlepšeniu vzťahov medzi Európskou úniou a Marokom. Moja prvá otázka e, sa týka našich marockých kolegov a rád by som, rád by som si vypočula viac o zlepšeniach e, v Rade v Európy. Je to teda veľmi dobré, veľmi pozitívne, že ste sa priblížili e, k dohovoru o ľudských právach a základných slobodách, ale rada by som si vypočula niečo Eh, ohľadom toho, na čom inom sa budete ešte zúčastňovať. A moja druhá otázka sa týka pána Landaburu. Je tu nejaká perspektíva, že Európska únia a Maroko budú spolupracovať v energetickom sektore a v oblasti energetickej bezpečnosti? Ďakujem. Ďakujem, pani Ojlan, Slovo má kolega Benarab. Euh, Ďakujem pekne. Moja prvá otázka sa týka pána Arman Amraniho. Chcela by som vedieť, e, ako chcete zladiť vašu spoluprácu s Európskou úniou a tú, e, ktorú máte s ostatnými e, partnermi Magrebskej únie. Skutočná integrácia v Magrebe od čoho eh, je dnešok veľmi ďaleko. Nemyslíte si, že skutočná integrácia v tejto oblasti by umožnila vyváženejšie rokovania v rámci ehm, Únie pre Stredomoria medzi Európskou úniou a s Magrebskou úniou by bolo lepšie ako bilaterálne rokovania únie s každou eh, členskou krajinou Magrebu. Ehm, táto otázka ma privádza aj k zmienke k Agdel Pedi Hatibimu a jeho dielu ehm, Magreb v množnom čísle. E, ďalšia otázka sa týka všetkých rečníkov. Máte v úmysle nájsť, alebo viete si predstaviť riešenie, pre vyriešenie e, drámy imigrantov, ktorí e, často stroskotajú na severnom pobreží Stredozemného mora. E, mohlo by to byť ambiciozne partnerstvo, pretože mŕtvoly v Stredomori, ich počet narastá, potrebujeme rýchle riešenie. Viete si predstaviť, implementovať niečo takéto? Skutočná mobilita, tak ako sa to presadzuje neumožnila by otvoriť perspektívy, ktoré by boli ľudskejšie? Ďakujem. Ďakujem pani eh, kolegyňa Benarab. Aby som dal priestor všetkým, odporúčam, aby ste boli struční vo vašich prejavoch. Slovo má kolegyňa Angurakis. Što, kyrie proedre. Kolega. Ďakujem pekne. Chcel by som povedať, že skupina GUE keď sme sa zaoberali touto iniciatívou, požiadala, aby tu bol aj zástupca e, vlády Sarawi. Vidíme, že tu dnes nie je žiaden e, e, zástupca Sarawi a musím povedať, že my sme proti tomuto posilnenému štatútu s Marokom zo strany EÚ, pretože podľa nás sú tu e, zásadné problémy týkajúce sa ľudských práv, ktoré treba najprv e, vyriešiť. A pokiaľ ide o vonkajšie vzťahy e, Maroka, pokiaľ ide napríklad o západnú teda východnú Saharu, tam Maroko neuplatňuje dohody OSN a chcel by som sa teraz spýtať e, aj zástupcov e, komisie, čo chcete robiť za tým účelom, aby Maroko rešpektovalo už konečne ľudské práva a prestalo ich e, porušovať. A po druhé, aké, akú pozíciu má komisia, pokiaľ ide o konflikt vo východnej Sahare. A potom neviem, či poznáte prípad Sinori Haminatu Hata, sa Sarawi. Neviem, čo teda chce urobiť komisia za tým účelom, aby Maroko vydalo e, túto e, pani a umožnilo jej vrátiť sa do krajiny jej pôvodu. Ďakujem. A slovo má kolega Romelo López. Gracias, señor presidente. Yo agradezco también... Eh... Ďakujem, pán predseda. A ja by som sa rada poďakovala eh, pánovi Landaburovi, Amranimu aj pánovi Martinovi za to, že medzi nás prišli, eh, aby sme sa porozprávali o tejto téme. Táto problematika je pre mňa ako Španielku veľmi dôležitá a zaujímavá. Chcela by som sa poďakovať za Eh, diskusiu o pridanej hodnote tohto posilneného štatútu, pretože toto je skutočne centrálna téma, či eh, môže byť tento štatút používaný ako model aj pre ďalšie štáty. Je pravda, že nástroj susedstva je nástrojom rozšírenia spolupráce s ďalšími štátmi. Ale pri všetkých e, kompliko, komplikáciách e, v, v rámci spolupráce s novými štátmi si myslím, že tento posilnený štatút prispieva k vytváraniu siete vzájomných e, vzťahov a síce podstatne hlbších vzťahov podstatne rozmanitejších vzťahov, ktoré sa neobmedzujú len na politickú či ekonomickú dimenziu. Myslím si, eh, že ako akčný plán v rámci tejto spolupráce by sme sa mali sústrediť na ľudské práva. Mali by sme spolupracovať vo väčšej miere s mimovládnymi organizáciami, aby sme mohli dosiahnuť aspoň niektoré stanovené priority, aby sme urobili aspoň mm, niečo, nejako ten príklad spolupráce, ktorú máme s Líbiou. Bolo by dobré, aby v nových dohodách sa väčší dôraz kládol na oblasti, ktoré sú spomínané v tomto posilnenom štatúte. Je to teda prvý krok. Rada by som sa opýtala pána Landaburiho, či e, už bola uskutočnená analýza, respektíve či už bolo urobené vyhodnotenie tohto posilneného štatútu od doby, kedy vstúpil do platnosti. Už je tomu takmer rok napríklad v oblasti služieb a podobne, respektíve akým spôsobom by sme my mohli prispieť. Ďakujem, kolegyňa Kiel Nielsen. Merci. Ďakujem pekne. Chcela by som sa vrátiť k otázke, ktorá bola spomenutá pred chvíľkou a z tohto dôvodu som sa aj zapísala do zoznamu, pretože sa mi zdá, že diskusia o posilnení vzťahov medzi Európskou úniou a Marokom sa dá e, vážne urobiť, nedá vážne urobiť bez toho, že by sme hovorili o ľudských právach a konkrétne o západnej Sahare. Sahara trpí kolonizáciou, každodenným útlakom, ktorý má politicko-hospodárskú formu. Ide o uväznenia e, mierových e, protestantov a pacifických protestantov, protestujúcich, čiže právo na seba určenie saharského ľudu, rešpektujúc rezolúciu OSN, e, to je dôležité, ako to urobil predrečník. Chcela by som položiť otázku bojovníčky za ľudské práva Aminatu Aida, ktorá bola 14. No-, novembra e, vyhnaná e, zo svojej krajiny a ktorá drží hladovku, aké sú výsledky. E, nesmieme teda zabudnúť na otázku ľudských práv a konkrétnejšie sa to týka západnej Sahary. Ďakujem. Ďakujem, pani Nielsen. Slovo má kolega Scholz. Ďakujem, pán predseda. A ja som sa prihlásil o slovo, pretože niektoré otázky, e, ktoré ma zaujímajú, ešte neboli položené, ale medzi som už boli. E, ide mi o otázku komisii, e, do akej miery túto dohodu o posilnenom štatúte považujete za súčasť koncepcie pre vzťahy medzi EÚ a E, stredozemnou úniou. Takže ako mm, sa, akým spôsobom sa kladie v tomto smere ťažisko a dôraz. Druhá otázka, ako zaobchádzate s existujúcimi konfliktami, respektíve problematickými vzťahmi medzi jednotlivými e, štátmi e, v oblasti Stredozemného mora, napríklad medzi Marokom a e, Západnou Sárou. Myslím si, že práve v rámci týchto vzťahov by Európska únia mohla veľmi aktívne prispieť k vyriešeniu konfliktu, aby sme sa dopracovali k vyriešeniu problematiky stredozemských štátov. A e, tiež by ste nám mohli povedať niekoľko slov o, ľudských právach. Ďakujem. Ďakujem. Na záver má slovo kolegyňa Flöter. Merci. Ďakujem pekne, pán predseda tomto e, projekte posilneného štatútu medzi Marokom a Európskou úniou. Je to určitým spôsobom privilegium, je to e, prvý prípad a teda sú tu určité otázky, ktoré vypývajú menej zo situácie Maroka, ako skôr e, z nástrojov, metodológie Európskej únie ktoré chceme použiť, aby sme dali kredit tomuto posunenému štatútu. Bola tu diskusia Mm, týkalo sa EU a Izraela, teda predtým, ako tu bol problém s gázou a mm, možno že išlo o to, aby sme našli e, spôsob e, a e, nesúhlasili s krokmi Izraela. Ale otázku, ktorú chcem teraz e, položiť, e, sa týka práve toho, čo je veľmi úzko spojené s týmto posledným štatútom a prostredníctvom e, príspevkov, ktoré odzneli, som pochopila, že ľudské práva sú základné, ale tiež je tu otázka hodnotenia a účasti občanov prostredníctvom mimovládnych organizácií a členov parlamentu, e, pokiaľ ide o spoluprácu s Európskym parlamentom. Ja mám e, chuť položiť otázku, či sú tu predbežné kritériá, prostredníctvom ktorých by sme vedeli to porovnať. Napríklad e, by to boli niečo ako kodaňské kritéria, určitý druh kodanských kritérií, aby e, sme umožnili udeliť posunený štatút, e, či zajtra dáme posunený štatút Tunisku, ktoré väzní e, zástancov ľudských práv. Po druhé, je tu nejaký, m, mm, tie správy, ktoré urobila Komusia, či zohrávajú nejakú úlohu, situácia vo väzeniach napríklad, zmierenie, e, m, mm, priorita medzinárodného práva. Všetky tieto otázky, ako sú dôležité, ako majú váhu z pohľadu Európskeho parlamentu, teda kedy môžeme niečo povedať, alebo musíme niečo povedať v takomto typu, type vypočutia. Po druhé, predbežné kritéria a tiež cestovná mapa a nástroje, ktoré nám skutočne umožňa implementovať a kontrolovať implementáciu tejto cestovnej mapy z pohľadu demokratických otázok a otázok ľudských práv. Chcem, aby sme mali európske nástroje, ktoré budú spolahlivé a transparentné, umožňujúce nám ako Európskemu parlamentu e, zasiahnuť pri pokiaľ ide o hodnotenie, obsah a mm, začatie procesu e, udelovania takéhoto štatútu, pretože mi to nie je celkom jasné. Ďakujem, kolegyni Flotr. Slovo by som teraz odovzdala e, našim e, rečníkom a chcel by som ich poprosiť, či by mohli obmedziť e, svoje vstupy na 5 minút a začali by sme s opačným poradím, takže najprv bude mať slovo pán Martin, po ňom pán Amrany a napokon vedúci delegácie EÚ. Maroku. Sobre la inmigración que ha sido Stručne eh, k tým eh, eh, pár bodom imigrácia a pristahovalectvo, to, čo spomenul nemecký anglický kolega, nespomínam si už na ich mená. Pokiaľ ide o tie dohody o navracaní pristahovalcov, to samozrejme je úplne zásadná záležitosť pre EÚ. Nemyslím si, že je to dobrá vyjednávacia stratégia na základe ktorej sa hovorí najprv podpíšte dohodu a potom s vami budeme rokovať. To, myslím, nezodpovedá súčasným potrebám. Myslím si, že Európska únia by mala sa aspoň zamyslieť nad novým vízovým režimom, o ktorom nechce ani počuť. Takže k tomu už nič ďalej nebudem dodávať, lebo mám málo času. Druhá otázka. Samozrejme, bez pochyby rozšírený štatút má politické dopady. Nie je to iba nejaká e, e, reformulácia. Možno v prvej fáze áno, lebo politické dopady e, prichádzajú až neskôr, ale ide o novú štruktúru spolupráce. A Myslím, že by sme nemali zabúdať na to, že vyjadrenia inštitúcií sa odrazili aj v rokovaniach s Tureckom. Aj Mario Prody to už spomenul. Ak by nemohlo dôjsť k prijatiu Turecka do EÚ, museli by sme rozmýšľať o novom spôsobe alebo forme spolupráce a e, takisto aj v prípade tých ostatných krajín. Ďalší bod, rozšírený e, štatút sa niekedy predáva ako dohoda týkajúca sa konkrétne iba Maroka. Ale to nie je pravda. Je to štatút, ktorý sa môže udeliť aj iným štátom. Iba si prečítajte dohody s Izraelom. Znamená to, že naozaj je to nový model, nová schéma spolupráce a je pravda, že to vo mne vzbudzuje určité obavy, pretože tu nemáme žiaden politický dokument, ktorý by jasne stanovil politické ciele a stratégie. A ďalej, celkom stručne, pokiaľ ide o Úniu a štáty Magrebu, E, nehovorili sme o tom, je to pravda. Nejde tu iba o Magreb, ide aj o, e, o subsaharskú Afriku. Čo robí Európska únia okrem blokovania konfliktu medzi Západnou Saharou a Marokom, teda aspoň čiastočne? Čo robí Európska únia pre prehlbenie spolupráce so štátmi Magrebu a e, južne od Magrebu? Keď hovoríme o Alžírsku, vždy sa hovorí iba o energetike, nie o integrácii obyvateľstva. Ale to samozrejme e, len veľmi stručne spomínam. E, pokiaľ ide o občianskú spoločnosť, to, čo povedala pani Romero, to je zásadná otázka. A v tejto súvislosti rozšírený e, štatút by mohol byť veľmi účinným nástrojom ktorý by mohol vytvoriť tú sieť, ktorú vy spomínate, sieť, ktorá by spojila našu občianskú spoločnosť a mimovládne organizácie. To znamená, že e, niektoré prvky tohto rozšíreného štatútu sa už spustili. Pokiaľ ide o začnenie alebo väčšiu spoluprácu s občianskou spoločnosťou, v tejto oblasti e, e, sa neudialo takmer nič. Samozrejme, pokračovali sme v tých veciach, ktoré sa e, odvíjali ešte pred podpísaním rozšíreného štatútu, ale nevidím žiadnu pridanú hodnotu pre vzťahy s občianskou spoločnosťou. A posledný bod, ktorým ukončím môj vstup. S Marokom sa podpísal rozšírený štatút s Izraelom a na to by sme ale nemali zabúdať, sa podpísal protokol o spolupráci s európskymi agentúrami 15.4.2008, eh, ale nič podobné sa nepodpísalo s Marokom. Na to chcem upozorniť. Takže tu nejde o eh, žiadne privilegované partnerstvo. A napokon Samozrejme, veľa ľudí hovorí o veľmi konkrétnych rokovaniach s Tuniskom, hovorí sa o veľmi skorom prijatí nového rozšíreného štatútu. Ja si myslím, že by sme naozaj mali vytvoriť čo najskôr nové nástroje, ktoré by prispeli k pokroku aspoň v niektorých oblastiach. Myslím si, že by bolo chybou podpísať rozšírený štatút s Tuniskom bez toho, aby sme predtým stanovili jasné ciele a stratégie. Ďakujem. Pán Martin, slovo má vedúci úradu ministerstva zahraničných vecí Maroka, pán Avrani. Položili ste mi mnohé otázky. Začal by som vašou otázkou o posilnenom štatúte ako príležitosti pre rozvoj vzťahov medzi severom a juhom. Áno, je to príležitosť pre Európu a tiež je to príležitosť pre Maroko ako južnú krajinu. Zaujíma nás váš vývoj, váš trh a zdieľame rovnaké hodnoty a je našou ambíciou, aby Maroko vyjadrilo k Maroko túto ambíciu už dávno. Máme dnes posilnený štatút, to znamená, že sme dosiahli veľa, pokiaľ ide o vzdielané hodnoty, politický dialog a tiež pokiaľ ide o skúsenosti e, v riešení veci, ktoré sa týkajú investícií, služieb a s vašimi inštitúciami. Môžem skromne povedať, že Maroko dobre pozná fungovanie Európskej únie a jeho ambíciou, aby e, to bolo partner pre Európu. Dnes Európa nielenže sa zaujíma o naše vzťahy, ale chce podporovať a prehlbovať svoje vzťahy s juhom, s južnými susedmi. Môžem povedať, že Magreb je prioritou pre Európu podľa rozličných tých víziev. Tu je bezpečnosť napríklad, ale tiež stabilita a mier v regióne, pretože Stredomorie, Severná Afrika sú vaši susedia a pre vašu bezpečnosť e, potrebujete tú stabilitu a demokraciu. No a z tohto kontextu Maroko si želá posilnený štatút a pracuje na ňom. Je to tiež príležitosť pre vaše podniky, pretože potrebujete v tomto čase hospodárskej krízy e, v globalizácii potrebujete väčší trh a dnes som veľmi rád, že môžem povedať, že vaše podniky v Maroku sú aktívne vo všetkých sektoroch, v finančnom, v infraštruktúre a podobne, pretože je tu priestor pre investície a príležitosti pre vaše podniky, aby e, dosahovali zisk. Pýtali ste sa, či, ste, či sme model. Nie, my nechceme byť modelom, ale ak naše skúsenosti budú úspešné, tak by sa toto dalo rozšíriť na ďalšie krajiny, južného susedstva. V každom prípade Maroko robí svoje vlastné reformy. Nie sú komplexné, budem hovoriť o ľudských právach a demokracii. My máme náš demokratický proces, ktorý je nezvratný, budujeme silný demokratický systém. Pretože toto je vôľa občianskej spoločnosti v Maroku, politických strán a želanie kráľa, aby Maroko prišlo do 21. storočia. No a preto Robíme každodenne hlboké politické reformy, aby sme prehlbili demokratické hodnoty a preto som dnes tu a hovorím k sverom k vám, Európskemu parlamentu, o svojich skúsenostiach, pretože nemáme žiadne komplexy v diskusii s vami a toto sú veľmi citlivé veci. Mm, pokiaľ ide o rad misie, áno, to je veľmi ťažká otázka, dôležitá a Maroko pracuje na nej v posledných rokoch. Pokiaľ ide o rad misiu Maročanov, tam nie sú žiadne problémy. Maročan, ktorý je v zlej situácii v Európe, je znovu prijatý, ale eh, Sahara to je niečo iné. Mm, týmto sa zaoberáme v posledných rokoch a máme 13 eh, rokovaní medzi Marokom a Európskou úniou o readmisiách a nikdy sme nespájali readmisie s uľahčením vízového režimu. Maroko je zodpovedné, chceme uzatvoriť dohodu, ktorá bude vyvážená, reálna a implementovateľná v oboch dimenziách teda musí byť operatívna a tiež politicky akceptovaná, pretože aj v Maroku máme občianskú spoločnosť. Maroko dnes nie je len krajinou e, tranzitu, ale stalo sa destináciou migrantov zo Sahary, pretože my sme na hranici s Európou a je ťažké dokázať, e, kto z akej krajiny je. Nemôžeme sami znášať bremeno migrácie zo Sahary. Takže mm, chceme zorganizovať jedinečnú konferenciu pre vyrovnaný prístup k migrácii na, založenú na troch dimenziách. Boj proti nelegálnej migrácii a nelegálnym sieťam, e, podporu legálnej e, migrácie a my ešte stále na tom pracujeme. Je tu silná politická vôľa uzatvoriť tieto radmisné dohody, ale uznávam, že sú tu ťažkosti a chceme ich prekonať. Ťažkosti spočívajú predovšetkým v dôkazoch, kto dokáže, že ten, ktorý e, migrant je nelegálny, je z Mali alebo zo Senegalu. Nie je to pre nás také jednoduché, pracujeme s vami a preto máme 13 e, kôl rokovaní a nie je to jednoduché. Pokiaľ ide o Magreb, tak skutočne magrebská integrácia je prioritou pre Maroko. Predovšetkým preto, že je to um, všeobecná ašpirácia a potom Magreb uh, je nevyhnutnou stratégiou preto, aby sme mohli čeliť rozličným imperatívam bezpečnosti a rozvoja. No a potom je to aj príležitosť, ktorú nesmieme zmeškať. Nebudem E, volať na zodpovednosť tú ktorú krajinu, pokiaľ ide o nedostatočný pokrok e, vo vzťahov s Magrebom, ale je mi ľúto, že medzi Marokom a Alžírskom sú už roky zatvorené hranice, že tu nie je vôľa našich susedov budovať Magreb z dôvodov, ktoré poznáte. Prišiel som hovoriť o rozšírenom štatúte a k Magrebu by som povedal dve slova. Magrebo, Magreb je nevyhnutnosťou, je to treba urobiť, pretože aj v, pre Európu je zaujímavé mať, zor, mať zorganizované združenie, ktoré sa môže zaangažovať s Európou k špecifickým otázkam rozvoja a bezpečnosti. Môžete počítať s Marokom. My nikdy nezmeškáme príležitosť preto, aby magrebský projekt sa znovu naštartoval. Je to pre nás priorita. Priorita pre našu vládu. Maroko v každom prípade je nielen odhodlané, ale robí všetko preto, aby táto spolupráca medzi Európskou úniou a Magrebom, aby sa skonkretizovala. A zorganizovali sme Araba, prvé stretnutie medzi Európskou úniou a krajinami Severného Magrebu. Bol tu politický dialog, ale v každom prípade ťažkosti, spojené s magrebskou konštrukciou tohto modelu eh, si vyžadujú ďalšiu prácu, aby sa vytvorila potrebná dôvera medzi krajinami Magrebu. Maroko je v každom prípade odhodlané urobiť svoju časť práce. Budem hovoriť teraz španielsky. Nechcela som hovoriť, nechcel som hovoriť o tejto téme tu, e, pretože mali sme hovoriť o posilnenom štatúte, ale položili ste mi otázku, ktorá je veľmi citlivá. Takže dovolte mi povedať, že najskôr, pokiaľ ide o ľudské práva a demokratizáciu, Maroko nemá žiadne komplexy. Sme jedinou krajinou v regióne, s Výborom pre ľudské práva s Európskou úniou, čo znamená, že riešime všetky otázky spojené s ľudskými právami. Ale pokiaľ ide o Marockú Saharu, tak tu nejde o ľudské práva, práva. keď generálny tajomník OSN, teda jeho špeciálny vyslanec, generálneho tajomníka OSN e, sa pokúšal zorganizovať druhé neformálne stretnutie preto, aby sa skonsolidovali e, tieto rokovania, tak na druhej strane došlo k eskalácii, pokiaľ ide o snahu, cieľ a význam Eh, manhaského rokovacieho procesu, ktorého sme boli všetci súčasťou, pretože toto je politické rokovanie, ktoré napreduje, ktoré sa snaží o politické riešenie otázky Sahary a Maroko je zaangažované v tomto procese. Chcete, aby som o tom hovoril? Ja som to pôvodne nemal v mysle, ale dobre. Týchto sedem ľudí prišlo do Maroka, do Tindufu, tam nie je žiadna nie sú tam žiadne rodinné dôvody. E, títo ľudia e, sledovali politické ciele e, v spolupráci so zahraničnými emisármi, takže Maroko nemá komplexy e, ohľadom ľudských práv. Nikto si nepoložil otázku v tejto miestnosti, prečo alžírsky minister, keď mi nedávno položili otázku, čo sa deje na Sahare, tak on neodpovedal. To je miesto, kde si treba položiť otázku o ľudských právach, nie v Maroku. Grazie, signor segretario. Ďakujem, eh, pán vedúci úradu. A eh, ja by som chcel poprosiť pána Landabura, aby bol naozaj stručný pretože pán Gate naozaj čaká. Už sme mali e, e, začať e, za chvíľku, takže prosím, buďte naozaj struční. pour répondre à madame... Aby som reagoval pani Flotre e, na vašu poslednú otázku a pokúsim sa ri- odpovedať rýchlo. Existujú kritériá pre posúdenie demokratického stavu v krajine, aby získala posilnený štatút. Nie, kodanské, takýto druh kodanských kritérií neexistujú, hoci je to výborná otázka, pretože pokiaľ ide o, o žiadosti ostatných krajín, aby mohli profitovať eh, z takéhoto posilneného štátetu. Ak nebudeme mať kritérium, tak budeme postupovať ad hoc a určite sa to nejakým spôsobom e, zvrtne tak, ako si to my možno neželáme. Čo môže robiť parlament, aby sme kontrolovali vývoj, rokovanie a pokrok v štatútoch, tak budeme pokračovať v tom, čo robíme a to najlepším možným spôsobom. Pani poslankyňa, máme dokumenty, napríklad výročná správa o politike susedstva, výročná správa o implementácie akčného plánu v Maroku. Neustále sú tu správy, ktoré komisia zverejňuje. Parlament môže položiť otázku komisii hocikedy, môže žiadať informácie na budúci pondelok je dôležité stretnutie, ročné, výročné stretnutie asociačnej rady s Marokom o asociačnej dohode. Na, tom, na, ten, na tejto ráde e, sa bude robiť bilancia prvého roku posledného štatútu. Samozrejme, že tento dokument uh, bude predmetom diskusie aj medzi poslancami, členmi parlamentu v pléne alebo bilaterálne. Sú tu možnosti a myslím si, že je tu veľká transparentnosť a vy e, môžete iniciovať e, veci, pokiaľ ide o kladenie otázok a niečo podobné. Ja som bol členom parlamentu, keď som bol mladý a viem, čo je to smet po informáciách, smet po analýzach Ďalšie otázky, či je to model, tento posilnený štatút? Nie, ja si nemyslím, že je to model, je to určitá politická skúsenosť a um, chápem, že vedľa mňa je zástupca akademickej obce, e, táto sa snaží o globálne veľké projekty, ale tu spomínam si, e, že s prezidentom Prodym e, sme iniciovali politiku susedstva, vstupu nových krajín. E, robíme, každý ide svojou cestou tak, že robí jednotlivé kroky. Takže niektoré kritériá treba stanoviť demokratické alebo iné, ale povedzme je to tak, že posilnený štatút odzrkadľuje určitú situáciu spojenú s vývojom Maroku a vôľou tejto krajiny mať jasnú stratégiu približovania sa z toho treba vyvoliť, urči, vyvodiť určité záväzky. Ja si nemyslím, že toto je model. Je to politická skúsenosť, e, ktorú treba situovať e, bez cieľa vstupu. Maximálne približenie medzi asociačnou e, zmluvou a zmluvou o prístupe. Je to niečo medzi tým. Politická skúsenosť, ale nehľadajme logiku všade, pretože Egypt nie je Maroko, Libia o to menej politika Stredomory, máme tu e, určitú úroveň, ktorá ale nefunguje. To tu je veľká porucha. Potom tu máme bilaterálnu politiku s každou z týchto krajín, ktorá sa vyvíja podľa ambícií jednotlivých krajín a vôle únie ísť dopredu. Rozdiely sú veľmi veľké. Ak Izrael pokročí v niektorých veciach, tak ja budem len rád. Ale nesmie to oneskoriť, e, zdržať Maroko alebo iné krajiny. Takže pozrime sa prípad po prípade, čo sa deje. E, a to predtým, ako sa budeme snažiť veci definovať. Pokiaľ ide o Magreb a Magrebskú úniu, dovolte mi pripomenúť, že pred dvomi rokmi Európska komisia predložila oznámenie o situácii v Magrebe a možnostiach vývoja. Bolo to práve predsedníctvo, e, ktoré predsedalo Unii v tom čase, ktoré nechcelo dať tento bod na program, čiže ak je tu nejaká pochybnosť, tak, je to, tak sa to určite netýka e, vôle komisie niečo urobiť e, alebo potlačiť svojich partnerov, aby sa dosiahol rozvoj v tejto oblasti. Pokiaľ ide o energetickú bezpečnosť, je tu plán energetického rozvoja v Maroku, ktorú Európska únia podporuje, pretože je to paralelné s európskou politikou znížiť spotrebu, podporovať obnoviteľné zdroje energie a rozšíriť e, zdroje dodávok. V podstate máme rovnaké problémy, pretože ako viete, Maroko nemá žiadne fosílne e, zdroje energie, je tu finančná spolupráca 80 miliónov eur za, na budúcich pár rokov, kde sa budeme snažiť podporovať túto energetickú politiku a zabezpečiť e, zabezpečiť e, spôsoby prenosu, prenosové siete e, energie z cez Maroko z južnejších regiónov Afriky. Je tu otázka eh, na Európsku komisiu. Pán Angurakis ju položil. Európska komisia v súvislosti s Marokom je taká, že my kedykoľvek môžeme položiť Maroku otázku, či sa rešpektujú ľudské práva alebo nie. Veľvyslanci Európskej únie sa často stretávajú, e, vymieňajú si informácie o tom, čo sa deje v jednotlivých krajinách a na jednom z takýchto stretnutí E, na takýchto stretnutiach sa zúčastňujú mimovládne organizácie, ktoré sú aktívne v oblasti ľudských práv. A tí vyzývajú, aby sa rozvíjala participatívna demokracia. Sú dokonca zastúpení v tejto miestnosti, čomu som rád. Takže a ešte k k tejto veci. My sme pozorovatelia, e, pokiaľ ide o ľudské práva. Viete, že Európska komisia je zaviazaná v oblasti ľudských práv. Viete, aká citlivá je táto téma, pretože e, je to jedna z črt externej politiky Európskej únie a Maroko si je toho veľmi dobre vedomé z času na čas. E, v podstate oni si myslia, že žiadame od nich príliš veľa. Ešte ku konfliktu na západnej Sahare stanovisko komisie bolo vždy jasné. Podporujeme bez výhrad snahy OSN, generálneho tajomníka OSN a jeho zástupcov snažíme sa, aby mierový proces, aby sa mierovým procesom Táro táto otázka e, vyriešila. Predstaviteľov OSN som, som s nimi v neustálom kontakte. Musí tu byť politické riešenie, musia tu byť rokovania v rámci e, OSN, to podporujeme. A viete, že niektoré členské krajiny majú iné e, stanoviská. No a takáto je proste situácia. Toľko. Ďakujem, pán predseda conclude. Ďakujem veľmi pekne, pán Landamburu. A pán Paceri by uh, ukončil eh, toto vypočutie predsedom delegácie pre vzťahy s krajinami Magrebu a Arabskou Magrebskou úniou. Keďže už je tu uh, prítomný uh, minister zahraničných vecí Egyptu, tak budem naozaj veľmi stručný. Chcel by som poďakovať uh, predsedovi výboru pre zahraničné otázky aj predsedovi za to, že sme mohli zorganizovať toto vypočutie. Uh, E, spoločný dokument má naozaj inovatívny charakter. To sme sa už presvedčili. Ja by som chcel jeden jeho aspekt počiarknúť a ide teda o skutočnosť, že konečne umožňujeme vytvorenie parlamentného zmiešaného výboru, čo by umožnilo, e, pretože teraz o tom nemáme e, na to nemáme čas e, úprimne diskutovať aj o témach, ktoré sa dnes načrtli. A my e, sa zaoberáme posuneným e, vzťahom s Marokom, ktorý je členom Magrebu. A teda pokiaľ ide o zahranično-politické ciele, ciele susedstva, je tu o, o otázky ako integrácia, európsky priestor, a je tu teda uh, väčší prístroj v oblasti hospodárskej, sociálnej. Už nebudem sa k tomu bližšie vyjadrovať, lebo tieto veci sa už spomenuli. Ale chcel by som povedať niečo k tým posledným dvom aspektom. K politickému aspektu generálny sekretár um, povedal, Eh, že Marocké kráľovstvo vytvorilo naozaj úzky mechanizmus spolupráce s EÚ spolu s eh, Radou pre ľudské práva OSN. A chcel by som pripomenúť aj slova zástupcu komisie, eh, pretože tu je veľmi, mal by tu byť presný záujem v tejto oblasti. A téma, téma ľudských práv, základné práva sú pre nás centrálne dôležité. Dnes vstupuje mimochodom do platnosti Lisabonská zmluva. A bolo by dobré, keby, eh, v, keby sa im venovala dostatočná pozornosť aj v rámci tohto posilneného eh, postavenia dvomi spôsobmi. Napríklad politika monitorovania v tejto oblasti by sa mohla vytvoriť, aby sme sledovali eh, vývoj v tejto oblasti. Takže takéto niečo by bolo treba vytvoriť. A potom Ehm, posilňovanie občianskej spoločnosti, dialog, pretože my e, práve budujeme posilnené vzťahy s Marokom a tento proces posilňovania by mal vytvoriť také e, možnosti, e, aby sa tu vytvorila posilnená sociálna, ekonomická, ale aj demokratická integrácia krajiny. A preto je dôležité, aby sme pracovali týmto smerom a ja dúfam, aby E, tu, k tomuto prispeli e, všetci členovia e, parlamentného výboru, preto aby sme čo najrychlejšie tieto ciele dosiahli a odstranili tie rozpory, ktoré spomenul pán Atkins, pokiaľ teda ide o tie jednotlivé aspekty posilneného štatútu. Takže mali by sme všetci pracovať na tom, aby sme čo najrychlejšie posunuli tieto veci ďalej. Ďakujem jednotlivým hosťom. Toto stretnutie bolo veľmi produktívne a zaujímavé a prejdeme teraz na sledujúcom bodu programu. Máme e, kratučku prestávku na to, aby sme e, upravili e, stôl vpredu v sále. per favore, si prendete... Kolegovia, prosím, zaujmite miesta. Začneme, máme už e, meškanie. Začneme teda s vypočutím e, ministra zahraničných vecí Egyptskej arabskej republiky. Stretneme sa teraz s Ahmedom a Bulom Gejtom. Ako budete tak zaujímať vaše miesta, keďže sme ešte neprijali program schôdze, rád by som k tomu e, prešiel. A chcel by som povedať, že výmena názorov z Mariet Šáke o delegácii ad hoc do Kosova e, sa nemôže dnes uskutočniť, pretože sme e, v časovom sklze a stretnutie sa vlastne musí e, uskutočniť, e, teda e, teda táto výmena názorov s Mahmedom Abulom Gejtom sa musí uskutočniť teraz, takže potom už nebudeme mať dosť času a mohli by sme teda eh, na úvod eh, teda privítať eh, pána ministra spolu s jeho kolegami s delegáciou pre vzťahy s krajinami Mašreku. Chcel by som povedať len pár slov na úvod. Vaša dnešná návšteva sa koná presne rok po, vašom, e, e, po vašej predchádzajúcej návšteve Európskeho parlamentu. Má to nielen symbolickú hodnotu, ale aj faktickú. E, takže prikladáme veľkú dôležitosť úlohe mediácie vašej krajiny v komplikovanej otázke vzťahov Blízkeho východu. Európsky parlament pripisuje veľkú dôležitosť vývoju vo vašom regióne a toto je dôvod, e, ktorý inšpiroval e, tento výbor, aby vypracoval pracovnú skupinu, e, ktorá sa má zaoberať blízkym výborom. Náš priateľ, bývalý predseda Gerd Püttering, šéfuje tejto skupine a my sa naozaj tešíme, pán minister, že teraz o chvíľu spoznáme váš náhľad na e, mierový proces a na mediáciu v e, palestínsko-izraelskom konflikte, e, ktorú vedie vaša krajina. Sú tam určité nejasnosti, ktoré sa medzičasom vykryštalizovali v tejto oblasti. Palestínsky predseda Abbas rokoval vyváženie v kom- tejto komplikovanej fáze vzťahov, ale rozhodol sa, že nebude kandidovať na budúcich e, voľbách a nepoznáme ešte ani ich e, presný e, dátum. Je známe moratórium týkajúce sa izraelských sídiel. Ehm, spomenula to izraelská vláda Vieme, že e, e, východný Jeruzalém je tu vyňatý v tejto oblasti. E, konflikt sú vysí s vytvorením teda dvoch suverénnych štátov. A tá dohoda je čoraz urgentnejšia v tejto oblasti. A Takisto sa odvolala, odvolalo aj stretnutie eh, ministrov zahraničných, eh, zvolalo stretnutie ministrov zahraničných vecí Eurostredomorskej oblasti na, na túto tému. Vy, eh, vaša krajina spolu predseda Únii pre Stredomorie. Čo vás predurčuje k tomu, aby ste sa vyjadrili aj k multilaterálnym vzťahom Eh, na Blízkom eh, východe. A nechcem už eh, zdržovať, chcem vám teraz udeliť hneď slovo. Nech sa páči, nechcem obmedzovať váš recničký čas, ale čím menej budeme hovoriť my, tým viac času budú mať páni poslanci na otázky pre vás a potom sa k nim budete môcť vyjadriť. Vy nech sa páči, pán minister. Thank you, pre... Ďakujem pekne, pán predseda. Je to skutočne pre mňa česť mať takúto príležitosť prísť eh, sem dvakrát za 12 mesiacov, eh, aby som sa obratil eh, na tento výbor. Je tu zaangažovanosť mojej krajiny Egyptu, ktorá sa tu ukazuje. Chceme posilňovať vzťahy s, Európskou, s Európskym parlamentom. Musím ešte povedať, že ja som z regiónu, ktorý by som možno nenazval e, regiónom, ktorý trpí ťažkosťami a problémami, ale je to región, ktorý sa snaží čeliť a prekonať problémy. Ako ste správne zdôraznili, Stredný východ, e, problémy Palestíny a Izraelu, e, Arabsko-izraelské e, nezhody sú aspektami, ktoré trápia náš región, ale je tu tiež téma krajiny, ako je napríklad Sudán, ktorá je veľmi problematická a prechádza veľmi citlivým obdobím. Máme tu africký roh, všetky tie problémy spojené s, touto, s týmto regiónom Somálsko, pirátstvo, e, hrozba chaosu v tomto regióne. Máme úniu pre Stredomorie, ktorá bola zahájená v Paríži v júli 2008 a stagnuje. Boli tu sektory, minist, stretnutia sektoriálnych ministrov, ale mm, sekretariat sa snaží aktivizovať alebo aktivovať implementácie rozličných projektov. Je to región, ktorý je veľmi dôležitý pre stabilitu sveta, keďže 60 energie sveta je v tejto časti Perského zálivu a na Arabskom poloostrove. Máme tiež problémy, im, e, ktoré hrozia v Perskom zálive a vynarajúce sa tlaky v súvislosti s Iránom, napätie medzi Iránom a západnými krajinami, alebo skôr by som povedal, alebo spomenul by som stálych členov e, Bezpečnostnej rády plus Nemecko. Čiže je tu región, ktorý si zaslúži veľkú pozornosť. Región, ktorý sa chce rozvíjať, prepojiť sa so zvyškom sveta, ale tiež sú tu problémy, ktoré trápia ľudí v tomto regióne. Akákoľvek otázka, ktorú mi položia moji naši priatelia, e, či už súvisí s e, palestinským dialogom, palestinsko-izraelskými rokovaniami, Sudánom, e, Úniou pre Stredomorie, čokoľvek je vítané a som k vám k dispozícii. Ďakujem pekne. Grazie, signor ministro. Eh, do la parola alla collega Marisa. Ďakujem pekne, pán minister. A slovo dám vám pánovi Matiasovi, ktorý zastupuje eh, delegáciu Mášreku, hovorí v mene Maria Davida. Ďakujem pekne zastupujem e, nášho predsedu, ktorý je v Lisabone, kde sa hovorí e, súvisí to so vstupom do platnosti Lisabonskej zmluvy. Samozrejme, že ďakujem najskôr za váš úvod a vaše stručné slova hovoria jasne že tu je potrebná detailná analýza eh, politických, sociálnych víziev, ktorým čelí tento región, že tieto sú veľmi významné a intenzívne. Vzťahy s Európskym parlamentom a vzťahy s egyptskými orgánmi sú pravidelné. Sú tu pravidelné návštevy egyptských predstaviteľov v Európskom parlamente, napríklad naposledy veľmi nedávno tu bolo stretnutie v Kajre a v Alexandrii. Všetko toto ukazuje, že, že alebo chcela by som eh, na Margo tohto povedať, že je tu disponibilná správa o tomto stretnutí. Možno, že teraz nie je ten správny čas e, hovoriť verejne o podrobnostiach plánov, ktoré máme v rámci e, týchto združení. E, musíme využiť všetok čas, aby sme vytvorili priestor pre otázky. Čiže môžeme tu mať dialog o týchto rozličných záujmoch, ktoré prichádzajú do úvahy. Ďakujem. Ďakujem, pani kolegyňa. A teraz zahájim diskusiu o slovo. Ako prvý žiadal pán kolega Sala Franka. Poprosím vás, keby ste sa obmedzili na dve minútky. Ďakujem, pán predseda. Vítam vás medzi nami, pán minister. Rád by som sa vám poďakoval za to, že ste medzi nás prišli a že nám dnes venujete svoj čas a že sa e, máte možnosť s nami tu dnes porozprávať. Už sa tu spomínali naše časté kontakty, spomínalo sa tu stretnutie s pánom Pöteringom. Európska únia je e, dá sa povedať, prvým, respektíve najväčším ekonomickým partnerom vašej krajiny. Rola vašej krajiny v regionálnom konflikte je veľmi dôležitá, preto by som e, rád vedel, čo si myslíte e, o, o, novej, o úlohe novej americkej administratívy v rámci tohto konfliktu. Už sme o tom hovorili vo, v Štrásburgu aj s pánom Pöteringom. Ako vnímate konflikt na Strednom východe a aké sú podľa vás hlavné prekážky premiérové vyjednávania? Rád by som sa tiež dozvedel, aké perspektívy sú podľa vášho názoru v palestínskom e, konflikte, napriek všetkým tým komplikáciám, ktoré v tejto súvislosti sú nám známe. A tiež by som rád sa dozvedela, akým spôsobom hospodárska kríza ovplyvňuje vôbec vývoj vo vašej krajine a ako e, vyzerá vaša momentálna spolupráca s Medzinárodným trestným tribunálom. Ďakujem, poslala Franka Franka, za to, že ste rešpektovali váš rečnícky čas. Teraz kolega Lubios na dve minúty. Eh, eh, Pán minister, hovorili ste o únii eh, stredo, so stredomorskými krajinami. Hovorili ste tiež o akomsi zablokovaní situácie. Spomínali ste dokonca stagnáciu. Rád by som však povedala, že my sme trochu zmetení a vzbudzuje to v nás trochu obavy, keď sledujeme momentálnu situáciu pretože projekt Stredomorskej únie, ktorému predsedáte spolu s francúzským prezidentom, je, teda my sme si mysleli pôvodne, že pôjde o ďaleko konkrétnejšiu spoluprácu o konkrétnejšiu spoluprácu medzi Európou a krajinami Eurostredomoria. Každopádne vyzerá to eh, tak, eh, že eh, tie štruktúry sú veľmi e, zraniteľné, najmä v súvislosti s izraelsko-palestinským konfliktom. Ide tu o zraniteľnosť, ktorá však e, ide proti tomu, čo sme zažili v období barcelonského procesu, e, ktorý dokázal tento vzájomný konflikt trochu lepšie vybalancovať. Kolegovia boli v Istambule, odohrali sa tiež rôzne stretnutia na úrovni ministrov, avšak dochádzame e, k tomu záveru, že nevyhnutne potrebujeme nejaký nový impuls je potrebné vyjasniť e, súčasnú situáciu. Preto by ma zaujímalo, ako vy vnímate súčasnú situáciu a čo si myslíte o vzťahu medzi vývojom e, Stredomorskej únie a súčasnými konfliktami. Ako vnímate stagnáciu, ktorú som spomínal? a akým spôsobom by sme mohli prispieť k lepšiemu a efektívnejšiemu vyriešeniu tohto konfliktu a k lepšej spolupráci s Úniou pre stredozemie. Ďakujem. Slovo má kolegňa Nejc na dve minúty. Vážený pán predseda, ďakujem pekne, pán eh, minister, pani veľvyslankyne, ďakujem. Budem stručná, ako to len pôjde. Chcela by som sa položiť otázku k palestinskej kríze a k tomu, že na jednej strane tu máme palestinských e, e, predstaviteľov, na e, západnej strane Jordánu, na druhej strane Hamas, v Gáze. Vieme, že Egypt robí, čo môže preto, aby prispel k zmiereniu, možno, že toto je príliš veľké slovo, ale k pochopeniu týchto dvoch entít. Mohli by si nám povedať, ako vidíte vy perspektívu riešenia? Myslíte si, že naopak e, v oba tábory v Palestíne e, vlastne sa utvrdzujú vo svojich vzájomných pozíciách a takýmto spôsobom bránia podľa mňa akémukoľvek e, pokroku a vyriešeniu konfliktu medzi Palestínou a Izraelom a mm, teda Možno, že budeme trošku cynickí a, a pýtame sa, kto z toho má úžitok, komu prospieva to, že palestinské orgány a Hamas si nerozumejú alebo nedokážu sa zhodnúť aspoň na tej minimálnej báze. Ďakujem. Ďakujem pani Nejc. Slovo má kolega Puerta na dve minúty. Puertos. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Eh, Ministro dos Negócios Estrangeiros, por estar aqui presente. Ďakujem pekne, pán predseda, ďakujem za to, že ste prišli. Aj pánovi ministrovi eh, dve stručné otázky. Najskôr, ako sa Egypt pozerá na výsledok nedávneho referenda eh, v Švajčiarsku o minaretoch? je egyptská menšina eh, teraz nejakým spôsobom sa zalarmovala, lebo sú tu obavy. No a potom otázka konfliktu medzi Palestínom a Izraelom. Izraelom eh, rokovania sa zastavili, Európska únia nerobí žiadne vlastné iniciatívy preto, aby sa krajiny alebo rokovacie strany vrátili k rokovaciemu stolu. Egypt je privilegovaný partner Európskej únie. Moja otázka na vás teda je. Nie je to, čo Egypt urobil, preto, aby sa dosiahlo e, politické riešenie na základe jasných princípov. Moja otázka je, čo urobil Egypt vo vzťahu s Európskou úniou, tak aby Európska únia mohla zohrávať jasnejšiu úlohu a bránila práva palestínskeho ľudu na svoj vlastný štát, ktorý by bol života schopný. Ďakujem, pán Puerta. Slovo má pán Peterik na dve minúty. Ďakujem, pán predseda. Rád eh, som si tu opäť e, vypočul slova pána Gejta, a sa s ním tu opäť stretávam. musím povedať, že si ceníme to, čo robí Egypt v celom tomto mierovom procese na Blízkom východe, alebo povedzme, e, že je to naozaj pokus. E, žiaľ, nie je taký úspešný, ako by sme si to želali, ale Egypt veľmi veľa dobrej vôle vynakladá v tejto veci a my si to vážime. Poznámka k Izraelu a Palestíne a ich veľmi vzťahom. Um, hovorím to aj preto, že tu máme eh, návštevníkov, hostí. Uh, my v Európe nepripustíme, aby bezpečnosť Izraelu uh, bola spochybňovaná. Uh, a e, keď e, zo strany e, prezidenta z tohto regiónu, teda Iránu, počujeme, že hovorí, že neexistoval holokaust alebo že spochybňuje existenciu Izraelu, tak to je niečo, čo, by, čo je vlastne spojené s našim odporom, s našim dementy. Ale chcel by som doplniť aj, že takisto neakceptovateľné je pre nás, aby Izrael pokračoval vo svojej politike rozširovania osídlení šťastie eh, teda aj v Palestíne a eh, nadišiel moment, aby sa tým zaoberali eh, OSN pretože e, nemôže dôjsť k mieru e, v tejto oblasti, e, pokiaľ nielen Izrael bude mať bezpečné hranice, ale aj Palestína a dôstojnosť palestínčanov je taká istá ako dôstojnosť Izraelčanov. A moja otázka pre vás je, či si nemyslíte, že nadišiel ten správny do, čas na to, aby sa OSN začali zaoberať touto otázkou osídľovania E, pretože to je dôležitá podmienka na to, aby e, Palestina sa stala e, samostatným štátom. Ďakujem, pán poslanec Peter Ringsel, má na dve minúty kolegyňa Munic. Sí, eh, gracias, presidente, y muchas gracias, señor ministro, por su... Ďakujem, pán predseda, a ďakujem, pán minister, za to, že ste k nám prišli. Nebudem opakovať obavy, ktoré spomenuli moji predrečníci, pokiaľ ide o Úniu pre Stredomorie. Chcela som sa vás spýtať na niečo iné. Egypt vyjadril svoj záujem o hlbšiu spoluprácu s Európskou úniou v oblastiach ako výskum, vývoj, hospodárska výmena. A ja by som rada vedela, či tu došlo k skutočnému pokroku? Či vôbec existuje možnosť nejakej rozšírenej spolupráce s Európskou úniou? Niečo, ako sme to spomínali e, e, v prípade Maroka. Ďakujem, kolegyňa Munic. Slovo má kolegyňa, kolega Vajkl na dve minúty. Grazie, Ďakujem, pán predseda. Vážený pán minister, nejednotnosť palestíncov nám spôsobuje obavy a zaoberáme sa tým. Určite vy viac než ktokoľvek iný máte možnosť pracovať na vyriešení tohto problému. Každopádne často sa zdá, že táto nejednotnosť je celkom e, vítaná pre Eh, istých eh, politikov, najmä pre izraelských politikov. Čo by mňa zaujímalo, pán minister, je, Akú úlohu pripisujete Európskej únii a tiež nášmu Európskemu parlamentu, ktorý je teraz posilnený tým, že e, vstúpila do platnosti Lisabonská zmluva? Akú úlohu nám teda pripisujete v budúcom mierotvornom procese? A zaujímalo by ma, o čom e, momentálne hovorí Egypt a Izrael, pokiaľ ide o mierový proces. Ďakujem. Ďakujem, pán Weigl. Slovo má Kolega Kelam na dve minúty. Grazie, prezidente. Ďakujem, pán predseda. pán minister, úloha Egyptu, tu si veľmi vážim, má dôležitú úlohu, pokiaľ ide o stabilitu v oblasti Stredomoria. A takisto by som chcel aj privítať snahu egyptskej diplomácie e, stanoviť si realistické ciele, pokiaľ ide o mediáciu v izraelsko-palestinskom konflikte. Všetci e, máme obavy, pokiaľ ide o situáciu v Gáze a jej izoláciu od e, susedných oblastí. Egypt e, má minimálne jeden hraničný prechod s teda gazou, ktorý ostáva uzatvorený. Môžete ma opraviť, ak sa mýlim. Myslím, je už uzatvorený niekoľko rokov. Ako chce Egypt prispieť k zlepšeniu humanitárnej situácii v Gáze a e, teda pokiaľ ide jej o jej izoláciu od zvyšku sveta. Ďakujem, pán Kelam. Slovo má kolega Hrovček na dve minúty. Thank you, chairman. Ďakujem, pán predseda. Pán minister, rád by som položil otázku o Afganistane. Americký prezident eh, v krátkej dobe oznámi eh, nárast eh, ale počtu amerických vojakov. Briti tiež chcú poslať viacej vojakov, 500 ďalších. Aký je váš názor na túto krajinu, na tento región, Afganistan, Pakistan, z vášho pohľadu, čo by sa malo urobiť v našej stratégie? Nárast vojenských síl vyrieši tie problémy? Máme dostatočné strednodobé stratégie alebo stratégie odchodu? Aké by mali byť naše ciele a ako sa vy pozeráte na túto situáciu? Ďakujem. Ďakujem, pán Rouček. Slovo má kolegyňa Parvanová na dve minúty. Eh, Ďakujem, pán predseda. Vítajte, pán minister. Rád by som, rád by som položila dve otázky. Vlátanie E, teda jedného z kľúčových e, hráčov v tejto oblasti Irán. E, stále počúvame o ťažko naložených lodiach s iránskymi zbráňami, ktoré sú posielané smerom teda k Hizbolahu a pred niekoľkými týždňami sme tu mali iránskeho vyslanca, ktorý to poprel, povedal, že táto správa je falošná. Rada by som poznala váš názor. A druhá otázka sa týka nedávneho oznámenia iránskych orgánov o piatich e, jadrových e, elektrárniach a piatich ďalších, ktoré plánujú. Grazie, onorevole. La... Ďakujem. Slovo má kolega Gualtieri na dve minúty. Ďakujem, pán minister. Vo vašom prejave ste spomenuli aj e, teda Afriku, Somálsko, región, kde sa EÚ silne zasadzuje so svojou e, misiou Atlanta. Európsky parlament e, vyjadril podporu tomuto úsiliu a zdôraznil aj potrebu venovať sa pôvodu fenoménu pirátstva a za týmto účelom existuje aj misia do Somálska. Chcel by som sa vás spýtať na to, aký je váš pohľad v tejto veci, ako sa postupuje v Džibuti a um, ako si myslíte, že by mala vyzerať úloha EÚ, nielen pokiaľ ide o podporu federálnej prechodnej vlády, ale aj e, posilnenie regionálneho prístupu k e, riešeniu krízy v Somálsku. Ďakujem, pán Gualtieri, a na záver má slovo kolega kolega na dve minúty. Kiitoksia, puheenjohtaja. Ďakujem pekne, pán predseda. Rád by som sa spýtal pána ministra, keďže Egypt zohráva takú dôležitú úlohu v rokovaniach e, v mierových rokovaniach na Strednom východe. Mali sme mnohé vypočutia v Európskom parlamente a ja som sa stretol s otcom Galicalita dvakrát. Čo by Egypt mohol urobiť preto, aby prinútil Hamas, aby oslobodil tohto izraelského vojaka? Je to veľmi dôležitá otázka z pohľadu situácie na Strednom východe. Čiže um, Egypt by mohol byť tomto príkladom. Ďakujem. Grazie, onorevole Ďakujem, pán Takola A teraz slovo odovzdávam pánovi ministrovi, ktorý uh, sa teraz vyjadrí uh, k celému radu otázok, ktoré zazneli. Už s veľkým záujmom sa tešíme na vašu odpoveď. Thank you, president. Ďakujem pekne, pán predseda, ale sú toto všetky otázky, ktoré, na ktoré musím reagovať, pretože ak sú to všetky otázky, tak potom rád odpoviem a môžem pokračovať až do polnoci, ak súhlasíte. Ak by som mal reagovať na prvú otázku, aké sú naše vzťahy a naše názory na novú americkú administratívu z perspektívy zahájenia rokovaní. Povedal by som, že americká vláda e, prejavuje dobrú vôľu niečo spraviť. A prvý deň e, ustanovenia nového amerického prezidenta to dokázal. Nasledujúci deň e, prezident menoval senátora Georgia Michela ako špeciálneho zástupcu a senátor nás často navštevoval, no a ale veci, a ako to vidíme my, sú v takom stave, že administratíva sa snaží spustiť e, proces prostredníctvom dosiahnutia určitého pochopenia medzi USA a Izraelom. Vyzývajú Izrael na plné moratórium na uh, činnosti osídlovania, vlátanie Jeruzalema a potom e, za výmenu arabské krajiny nebudú mať vzťahy, ktoré nemajú v súčasnosti žiadne vzťahy, sa budú snažiť o budovanie takýchto vzťahov s Izraelom. No a naše stanovisko, stanovisko Egyptu je také, že ak toto je vaše želanie a takto sa chcete postaviť k tomuto problému, tak nech. My vás podporíme a pomôžeme vám. Avšak egyptiania vždy eh, chceli eh, presadzovať svoju vlastnú cestu. Pozrime sa na to, ako OSN, Európska únia, Ruská federácia a eh, ako kvartét by Ako by si želal urovnať tento konflikt? Aký by bol ten konečný cieľ? A e, pritom sa sústreďme najskôr na hranice palestinského štátu. Ak ľudia budú súhlasiť s vytvorením palestinského štátu, tak potom dohodnime sa vopred na hraniciach takéhoto štátu. V posledných mesiacoch prebiehali diskusie o Izraeli, ktorý sa snaží získať kontrolu nad územiami, ktoré boli okupované v 67. Ale tieto teritoriá majú e, rovnakú rozlohu ako územia, ktoré boli okupované v júni 67. To znamená, že palestínčania strátili 6260 m štvorcových km štvorcových, ospravedlňujem sa rečník, 6260 tisíc km štvorcových za výmenu toho, že budú mať kontrolu nad ekvivalentným, na e- ekvivalentnou rozlohou podobného územia. Čiže čo bude na izraelskej strane, čo bude na palestinskej strane. Toto bol mm, ten najjednoduchší spôsob prístupu k tomuto problému. Dnes tu máme stanovisko premiéra, izraelského premiéra, ktorý hovorí, že Izrael je pripravený uplatniť takéto moratórium a západný breh ktorý on na nešťastie teda nazýva eh, Judea a Samaria. Tým pádom oni ako keby neuznávali, že toto je palestínske územie. Podľa mňa toto bol veľmi nebezpečný prístup. Mali povedať, my prestaneme budovať osídlenia na západnom brehu, pretože toto je oblasť, ktorú, ktorú dostane Palestína. Alebo ak to nazývame Judea a Samária, potom ako palestínčanom dáte ich vlastné územie? Druhá vec, ktorú sme si všimli, je, keď izraelský premiér povedal, že Jeruzalem je suverénnym hlavným mestom Izraela a Izrael anektoval východný Jeruzalem v 67. a že o tomto sa nedá rokovať. Ak by e, Palestina akceptovala rokovanie na tomto základe, tak e, on by potom nejakým spôsobom vrátil e, východný e, Jeruzalém. Žiadny arabský líder nemôže akceptovať e, e, takúto dohodu. Čiže teraz sa situácia zablokovala, nedieje sa vôbec nič Nemáme mierový proces, nemáme žiadne snahy a všetko stagnuje. Môžete si položiť otázku, aké je tu východisko a ako minister zahraničných vecí Egypta hovorím, že východisko podľa mňa je len jedna možnosť a síce, že veľké mocnosti Európska únia, USA, Rusko rozhodnú o parametroch pre riešenie že tu bude stanovisko kvarteta, ktoré podporí Bezpečnostná rada. Nehovorím o nejakom prikázanom riešení, ktoré sa jednoducho nariadí, ale E, dohodnime sa na parametroch riešenia, že palestínsky štát sa vytvorí, že palestínsky štát bude mať územie, ktoré nebude rozdelené a Izrael, Izrael má diálnice všade, že toto územie bude celistvé, dohod... toto územie, ktoré bolo okupované od 67. a že toto povedie k mieru. Takáto dohoda sa bude aplikovať preto, aby sa zabezpečila bezpečnosť Izraelu, že tu nebude žiadna hrozba eh, zo strany nového palestinského štátu alebo e, cez Jordán proti Izraelu. Ak teda budeme mať určité parametre, tak potom môžeme Izraelu aj Palestíne povedať, poďte a rokujte o týchto parametroch. My ich pre vás vytvárame, pretože vy sa neviete dohodnúť. To je spôsob, ktorý by som navrhoval ja. Boli tu zmienky súvisiace s, s potrebou Eh, obrátiť sa na Bezpečnostnú radu, aby sa obnovilo, obnovil mierový proces. Libia, ktorá je členom Bezpečnostnej rady až do konca tohto roka. V Bezpečnostnej rade v posledných desiatich dňoch sa snažila zaviesť e, alebo presadiť návrh e, rezolúcie, e, kde sa má prerušiť osídlovanie na palestinských územiach zo strany Izraelu, pretože ak bude pokračovať toto osídlovanie, tak jednoducho pre Palestínu nezostane už nič, nebudú si mať z čoho vytvoriť ten štát a preto je smutné, že, že nedosiahli 9 hlasov, čiže nemohli presadiť túto rezolúciu, kým nebudeme skutočne vážne brať potrebu zastavenia tohto osídlovania, tak potom možnosť dvoch riešenia dvoch štátov mm, zmizne. Máme tri možnosti vlastne my všetci. budeme uh, rokovať o riešení medzi Palestínou a uh, Izraelom. A ak sa nám to nepodarí, tak uh, sú tu ešte ďalšie dve možnosti. Jedna z nich je taká, že to bude vojna, násilie, terorizmus, samovražedné útoky a veľmi smutné príbehy, o ktorých sme počuli za posledných 15 rokov. Bude tu krvi prelievanie, niečo, mm, čoho sa ja veľmi obávam. To je možnosť, ktorú nikto by neakceptoval. Potom e, ešte posledná možnosť je, že táto vojna a násilie bude eskalovať. Nebude sa to týkať len e, mojej krajiny, Jordánska, Sýrie a ostatných, ale aj Európy. Pretože Stredomorie je veľmi blízko. Takže Potom ešte jedna možnosť, jeden štát pre dva národy. Izrael to nikdy nebude akceptovať, aspoň nie teraz by to neakceptovali. Čiže čo mm, je potrebné od nás všetkých, je tlak na Izrael. Nie, prestante s osidlovaním, vráťte sa k rokovaciemu stolu. Dovolte Palestíne, aby s vami rokovala nie o Judei a Samári, ale o západnom brehu. O tomto je mierový, ja by som to nenazval proces, ale ak to nazveme proces, tak to bude trvať do nekonečná. A ja som eh, bol na jednom stretnutí, keď som bol eh, zástupcom ministra zahraničných vecí za Egypt a boli tam premiéry, ministri zahraničných vecí, Iza Čamír. Eh, a vtedy sa hovorilo, že chceme aktivovať rokovanie a on tedy odpovedal, budem rokovať eh, s Palestínou 10 rokov a nič eh, odo mňa nebudú akceptovať. Problém sa len zväčší, zhorší, kým nebudeme skutočne konať. Európa tu má svoju rolu je veľmi blízko, má potenciál. Európa dnes je novou silou, ktorá prostredníctvom svojich inštitúcií môže presadiť svoju autoritu. Toľko k mierovému procesu. K Palestíne my sa snažíme ich e, spojiť. Vytvorili sme určitú dohodu, ktorá by umožnila obom stranám Hamasu a Fatah, aby spolupracovali, aby e, vyhlasili voľby. Keď sa uskutočnia voľby, víťaz zloží vládu. A my pokročíme. Rozdelenie Palestíny škodí perspektíve mieru a jednote palestínskych národných hnutí a je to iba v záujme Izraelu. Ak Palestína je rozdelená, Izrael e, vyhráva. To je len prirodzené. cenu nezaplatí len Palestína ale, alebo Izrael, ale my všetci. Takže palestínske orgány podpísali dohodu, ktorú sme pripravili. Hamas eh, nechcel podpísať tým, že mal výhrady alebo pripomienky. My obnovíme, dúfame, že skoro E, naše snaženie, aby sme mm, ich znovu dostali k rokovaciemu stolu. Dúfajme, že už čoskoro sa nám podarí ich presvedčiť, aby tiež podpísali. Kľúčové je to, že 24. januára už žiadna palestínska inštitúcia nebude legálna Eh, parlament už nebude legálny, eh, prezident a všetky inštitúcie eh, už nemajú žiadnu platnosť. Jedine, že by palestinský prezident rozhodol a povedal, že vydáme prezidentskú výhlášku mm, podľa základného palestinského práva, ktorá sa rozšíri na všetkých. Či je toto možné? Áno, podľa mňa by sa to dalo urobiť, môže sa to stať a ja som si istý, že všetci by to podporili, pretože ak tu nebude jednota, tak nastáva katastrofa. Takže to je o palestinsko palestinskom konflikte. Viem, že boli mnohé otázky k, k Stredomorskej únii. Únia pre Stredomorie nestagnovala. Nestagnovala. Ale Jedno jediné strednutie e, ministrov sa nekonalo. Iba toto jedno. Všetky ostatné e, sa organizujú, pokiaľ ide o vodu, technológie, životné prostredie. Všetko toto sa koná. A to, čo e, zastagnovalo, bolo, bola kompozícia sekretariátu. Ak nemáte sekretariáta generálneho tajomníka, tak nemáte možnosť implementovať E, e, dohľad nad e, projektmi a je tam 6 hlavných projektov, na ktoré sa musíme sústrediť. A takže v Paríži v nedelu som sa stretol s francúzským a španielským ministrom zahraničných vecí, so španielským, lebo je to budúce predsedníctvo a francúzským, lebo sú spolu e, iniciatívy a myslím si, že to, o čom sme diskutovali, eh, by eh, mohlo vzbudiť vo mne dojem a nemôžem momentálne eh, zajsť na rámec tohto, že v blízkej budúcnosti, v priebehu maximálne týždňov, sa vytvorí sekretariát a budeme tu mať plnú dohodu o tom, ako bude rozhodovať s tými šiestimi více tajomníkmi. E, takže toľko k Únii pre Stredomorie. Nemyslím si, že e, palestínsko-izraelský konflikt e, spor ovplyvňuje iniciatívu. Prečo? Pretože iniciatíva sa sústredí skôr na projekty, ktoré majú slúžiť Stredomoriu, Európe a juhu a nesústredí sa tak veľmi na politické otázky. Politické otázky sú e, dodatočné. Pomohli by e, k prelomu, ale ak budeme mať sekretariát, e, tak nie len to, my budeme mať palestinského generálneho tajomníka a izraelského. Takže oba ja budú sedieť za rovnakým stolom každé ráno, budú spolupracovať s generálnym tajemníkom a jeho kolegami aby umožnili, zlepšili mm, fungovanie celej iniciatívy. Bola tu potom ešte otázka k Egyptu a ekonomickej kríze, ako ho vplýva na našu ekonomiku. Naše hospodárstvo do roku 2008 zaznamenávalo 7,2, 7,3 rastu ročne a našim cieľom bol 8-percentný rast na rok 2009. Mali sme pocit, že to, čo nás obmedzuje, že to bola iba, um, iba nedostatok železníc a diálnic. Ak by sme ich mali dostatok, pretože prístavy, tam sa situácia zlepšila, do takej miery, aby mohli dostatočne dobre príjmať exporty. Takže naše obmedzenie spočívalo iba v oblasti eh, železníc a diálnic. A my sme pracovali na tejto oblasti, mali sme veľmi ambiciózny plán. A potom prišla hospodárska kríza a žiaľ raz vpadol na 4,3 a 4,4 tento rok. Niektorí by povedali, no 4,4 to je veľmi dobré Áno, ale musíte hodnotiť aj e, to, odkiaľ vychádzate, ktorý je váš východiskový bod. A my sme teda dúfali v 8 až 9, spadli sme na 4,4. Toľko k egyptskému hospodárstvu. Potom tam bola ešte otázka týkajúca sa mešít a minaretov vo Švajčiarsku. Je to smutné. A ovplyvní to spôsob, ako ľudia e, v našej časti sveta e, Stredomorí na seba e, pozerajú. Prečo? Pretože v priebehu posledných 10-15 rokov hovoríme o dialogu medzi civilizáciami, náboženstvami, Hovoríme o dialogu medzi Španielskom a Tureckom, určité myšlienky predostrel generálny tajomník OSN. Zúčastnili sme sa diskusí o Aleksandrijskej knižnici a um, teda rôzne miesta sa zaoberali touto otázkou a zrazu takéto niečo sa stane. Je to facka teda pre uh, islamskú komunitu. Uh, vo Švajčiarsku a e, zrazu e, si tu čítam o e, európskych krajinách, ktoré sa snažia zopakovať toto a chcú ísť takýmto smerom. Ak k tomu dôjde, bude to smutné, minimálne teda smutné, to je to slovo, ktoré môžem použiť, smutný vývoj a ukazuje to, že naše e, spoločnosti nie sú dostatočne otvorené. A nielen to. Niektoré spoločnosti sa budú vyjadrovať k určitým otázkam, ale zároveň e, ukážu, že e, tie isté princípy neuplatňujú vo svojej spoločnosti. Takže musíme byť veľmi opatrní. Minimálne toto je treba povedať. Ako to vplýva na E, teda egyptskú stranu e, nie e, veľmi, pokiaľ ide teda o egyptských koptov. Keď pôjdete do Egypta, uvidíte všade kostoly a koptská komunita v Egypte je pritom v menšine. Menšiny často je to s nimi tak, že kopti sú egyptiania aj keď e, sa, e, e, často sa nazývajú, že sú viac egyptiania než zvyšok Egyptu, pretože sú tam už veľmi dlho, takže nič ich, nejako ich to neovplyvní. Sú egyptianiami, si ich chránime, obraňujeme ich, sú v armáde, učia na univerzitách. Nevidím tam nejaký problém s týmto spoločenstvom. zlepšenie vzťahov medzi Egyptom a EÚ. Pracujeme na tom. Je, existuje výbor vytvorený medzi Egyptom a komisiou, ktorý chce pripravovať a zaoberať sa e, spôsobmi, ako zlepšiť tento e, vzťah a vytvorí sa asociačný výbor niekedy v apríli, okolo 26. apríla ktorý sa bude zaoberať pokrokom v tejto oblasti. Dúfam, že dovtedy už sfinalizujeme eh, niečo v tejto oblasti. EÚ je veľmi dôležitá pre krajinu ako Egypt. Náš najväčší hospodársky partner je Európa. A zároveň myslím si, že dôležitosť Egyptu eh, uznáva každý. Nemusím eh, eh, vám, myslím, pripomínať, že v Egypte sme eh, boli súčasťou rímskej ríše ešte predtým, než mnohé európske krajiny sa stali súčasťou rímskej ríše. My sme mali výmenu s Gréckom, s Rímom, so Španielskom, s Cyprom, s Maltou. Mnohé z našich e, slov pochádzajú z grečtiny alebo z taliančiny. Takže vzťahy medzi egyptianmi a EÚ alebo členmi EÚ e, v oblasti Stredomoria sú vzťahy, e, ktoré nemajú obmedzenie. Nie je tu obmedzenie pre e, vývoj týchto vzťahov. Je tu veľmi zaujímavá otázka týkajúca sa Afganistanu. Otázka, ktorá je veľmi e, zložitá, ak by sa ju snažíme od, na ňu zodpovedať. Otázka Afganistanu e, sa nevyrieši e, použitím sily. Sila je iba jedným e, z komponentov, ale treba sa sústrediť na politické, sociálne, ekonomické prostriedky. Ak pôjdete e, e, vojenskou cestou, tak e, na veky zostanete zablokovaní niekde a zvýši sa tým násilie a Afgánci sa nebudú môcť podrobiť na, na silou násilia, pretože sa pozerajú na externú silu ako na nepriateľa. A keď cudzinci budú, budú mať cudzinca na svojom území, budú bojovať. E, môžem vás ubezpečiť, budú bojovať. Takže to, čo by ste mali urobiť, je, ak e, máte posilniť e, prítomnosť síl, tak posilnite ich ale iba na veľmi krátke obdobie do momentu, pokiaľ sa nevytvorí nejaká indo, e, in, e, domáca afgánska sila, ktorá by bola schopná kontrolovať krajinu. A nie celú krajinu, pretože dokonca aj počas e, kráľovstva, alebo teda republiky pred intervenciou Sovietskeho zväzu, toto bola krajina, ktorú bolo ťažké kontrolovať. A teda, ak e, dosiahnete určitú e, dohodu s, e, s jednotlivými silami v oblasti teda, teda v tej sivej zóne, treba pracovať takisto potom na ekonomike krajiny, treba sa snažiť financovanie tých e, prvkov, tých elementov, ktoré pracujú proti centrálnej e, sile obmedziť a treba e, takisto aj kontrolovať obchodovanie s drogami, pretože toto napomáha určitým zložkám spoločnosti, ktoré by tu nemali byť. Hospodárske, ekonomické, sociálne aspekty vojenské prostriedky e, všetko nevyriešia. Je to moslimská spoločnosť. Buďte opatrní, pretože každé e, zavraždenie moslima v Afganistane e, sa registruje v Maroku. strielanie zo zbraní nediskriminál, nedis, e, e, teda nerozlišujúce a slepé, e, či už takého alebo onakého komandanta, ak niekde zavraždíte 10 rodín, to, to všetko si zapamätajú a vrátia sa k tomu s vami, takže treba byť veľmi opatrný. Mali sme e, e, skúsenosti takéhoto typu v Jemene medzi 62. a 68. Boli to veľmi drahé skúsenosti, týkali sa teda e, ráz, e, teritória, ich potrieb, e, takže toto treba chápať predtým, než e, sa teda do niečoho vrhnete. Máme tu ešte tri ostávajúce otázky. Šalit, izraelský vojak Šalit. Pracujeme na balíku. Izraelčania musia e, pristúpiť k takémuto záväzku, musia akceptovať e, zaplatiť e, za šalita tisíc, tisíc e, e, uväznenými. E, sú tam tisícky, ktoré sú uväznené, 12 tisíc uväznených v izraelských väzniciach a to nepozná konkrétne ich mená. Takže pomyslite si, jeden vojak, jeden život, áno, akceptujem, bojujem za každý život, ale na druhej strane tam máme 12 tisíc palestínčanov v izraelských väzniciach. To, túto skutočnosť musíme uznať. Uh, um, snažíme sa, ehm, na každej strane musí byť snaha rovnaká. Toto je princíp ehm, humanity. Takže my pracujeme na dohode. Izraelčania urobia jeden krok vpred, dva kroky vzad. Čo znamená, že akceptujú, že tisíc E, prepustia, ale teraz začnú rokovať o menách. Ten, kto má krv na rukách, ten, kto má ja neviem čo v rukách. Toto nie je dobrý spôsob. E, spôsobom je dobre, vyžiadate tisíc ľudí, dajte mi ich mena, ja vám ich e, odovzdám. Koniec pretože e, koniec koncov budú žiť v Gaze a e, e, na západnom brehu, ak sa rozhodnete raz ich opäť deportovať, tak to môžete urobiť. Takže prečo chcete tu hrať takéto hry? A potom otázka Irán, Iránu. Izraelčania zastavili jednu, dve lode e, v Stredomorí, e, e, zobrali ich do Haify a vypraznili náklad Možno, ale možno aj nie, pretože tam neboli žiadni nezávislí pozorovatelia. Ale ak takýto náklad prechádzajúci Suezkým e, kanálom e, tu teda bol, tak my budeme proti každej krajine, ktorá použije kanál na e, zasielanie materiálu, ktorý je nelegálny alebo proti manifestu, lodnému, manifestu, pretože teda ak tam má byť obilie, tak tam má byť obilie. Nemajú tam byť eh, kaťuše. My ale pracujeme na našej vlastnej eh, schopnosti, aby sme eh, vlastne videli až dovnútra kontajnerov. Ale ak máte loď, a do našich prístavov prinesiete stovky kontajnerov na kontrolu, tak to je veľmi drahé a spomalujúci proces je to, je to nákladný proces, ktorý by spôsobil, že naše prístavy, ľudia by sa im vyhýbali, ale bolo by to veľmi zaťažujúce ako operácia. Takže náš e, názor k tým e, novým e, facilitám e, obohacovania. Myslím si, že iráckí bratia sú nahnevaní. A hovoria teda veci, ktoré nutne nebudú implementovať, pretože si nemyslím, že potrebujú 10 obohacovacích zariadení a čo musíme urobiť. A prosím, máte so mnou strpenie to, čo musíme, na čo musíme trvať, je právo krajín na e, mierové využitie e, jadrovej energie. Krajiny e, musia pôsobiť tak, aby boli dôveryhodné, aby vyžarovali dôveru ale právo krajiny na e, mierové využívanie jadrovej energie podľa e, príslušných dohôd e, to by nemalo zachádzať teda za priateľný limit. Ak nejaká krajina začne robiť niečo, čo je nelegálne a je členom príslušnej dohody, to je niečo iné. Musíme presne však rozlišovať. To je jedna vec. A druhá, e, v našej časti sveta musíme vytvoriť e, zónu, kde by neboli e, jadrové zbranie. Je jedna krajina v regióne Izrael, ktorý nie je členom režimu MPT. My stále znova apelujeme na Izrael, aby nielen sa pridal do tohto klubu, ale aby aj akceptoval vytvorenie takejto e, zóny, e, ktorá e, by ne, kde by teda neboli jadrové zbranie. Ak teda neakceptujete takýto postup, tak celú oblasť Stredomoria vlastne ohrozujete. Celé Stredomorie. Nemyslíte si, že Grécko alebo Cyprus, že by sa ich to netýkalo. Takže ja si myslím, že najlepší spôsob je eh, vyhlásiť tú takúto zónu a ísť za Iránčanmi, za eh, Izraelčanmi a povedať im, počúvajte, takáto je vola medzinárodného spoločenstva. A obe strany sa budú musieť prispôsobiť, Izrael sa bude musieť vzdať e, svojich e, jadrových e, e, e schopností a takisto Irán musí ubezpečiť zvyšok šve, sveta, že e, nemierí